Shall we go? Thank you all. Thank you all the colleagues. Ďakujem všetkým kolegom. Ďakujem, dobre popoludne, vítajte na tomto pokračovaní pokračovaní riadnej schôdze LIBE, ktorú máme mm, dnes až do zajtra a to s najdôležitejším kľúčovým bodom na programe dňa a to je e, posledná schôdza LIBE e, pred e, letnými prázdninami a poctili na svojou prítomnosťou zástupcovia predsedníctva litovského a týchto vítame s radosťou tu Vítame aj pána Bernatovisa, ministra spravodlivosti Litvy a pána Barakauskasa, ministra vnútra. Vítajte a Ďakujem vám za to, že ste u nás a ďakujem za vašu pripravenosť eh, predstaviť nám priority rotujúceho predsedníctva a osobitne eh, ďakujem a mm, cením si prítomnosť pána mm, Barakauskasa, ktorý práve sa vyjadril, že prekonáva zdravotné ťažkosti a tieto prekonal, aby nezameškal mm, príležitosť a povinnosť e, predniesť e, priority rotujúceho predsedníctva a rady ministrov predsedníctvo Litvy nastáva vo veľmi dôležitom čase, kedy prebiehajú významné rokovania. Mali by sa dokončiť e, do konca volebného obdobia a e, máme európske voľby e, do konca roku 2014 a som si istý, že mnohé tieto relevantné témy, ktoré sa majú vyriešiť, počas e, tohoto volebného obdobia a to e, balík na e, ochranu údajov a vyšetrovací príkaz sú súčasťou tejto dôležitej agendy a tí, ktorí chcú k tomu vystúpiť, nech sa páči, máme o to veľké očakávania a keď sa blížime k záveru, tak dúfame, že ak môžeme mm, dokončiť tú úlohu, ktorú sme si určili počas tohto litovského predsedníctva, tak e, bude málo času na to, aby sme to završili do konca tohto dobia. Takže e, ja teraz dám slovo obom ministrom a navrhujem, aby sme dali najprv slovo pánovi Bernatonisovi, ministrovi spravodlivosti. No nie, Najprv vystupí pán z minister vnútra, a potom pán Bratonic, máte slovo. Labą dieną, mėlyjeji. Aš labai... Dobre popoludne. Som veľmi rád, že vás tu vidím tak veľa. Ďakujem pán predseda, stení poslanci Európskeho parlamentu, členovia výboru pre občianske slobody a všetci prítomní e, som potešený, že som tu pred vami, zastupujúc e, Radu EÚ. Ďakujem, pán predseda, za príležitosť prednes vám priority a plány litovského predsedníctva v oblasti vnútra, ako aj hlavné výzvy, ktoré sú pred nami počas ďalších 6 mesiacov. Ako viete, toto je prvýkrát od e, vstupu Litvy do EÚ v roku 2004. kedy preberáme predsedníctvo Európskej rady. Toto je veľká podsta a aj príležitosť a zodpovednosť. je to veľká výzva pre náš štát a keď chápeme, že túto zodpovednosť e, máme, osobitnú pozornosť e, klademe e, príprave na túto dôležitú udalosť a verím, že dokážeme zabezpečiť hladké a efektívne fungovanie Rady EÚ spolu s dobrou spoluprácou s poslancami parlamentu dôslednosť a kontinuita práce a e, sprostredkovanie pri vyjednávaní a zapojenie všetkých dôležitých hráčov v tomto procese sú hlavné vedúce princípy nášho predsedníctva, kde sa snažíme dosiahnuť náš hlavný cieľ budovania dôveryhodnej a otvorenej Európy. Mm, budeme pokračovať s mm, plnením mm, toho 18-mesačného programu trojky predsedníctiev a pracovať na naplnení ich cieľov. E, budeme aktívne sa snažiť dospieť k pokroku e, v prioritách e, cieľov, ktoré sú najnaliehavejšie teraz a to hlavne úloha posilniť schopnosť reakcie EÚ na terajšie výzvy a práca rady e, v oblasti vnútra spravodlivosti bez pochyby bude silne e, spojená, zosúladená s e, plnením týchto cieľov a princípov. Chcem zvrazniť, že po Lisabonskej zmluve úzka spolupráca medzi radou a parlamentom sa stala ešte dôležitejšia pri zabezpečení účinného plnenia legislatívneho programu v oblasti vnútra spravodlivosti a zákonodárstva. Chce sa mi na tom um, pracovať, e, aby sme úspešne zabezpečili bezpečnosť e, a blahobyt viac ako 500 miliónov občanov EÚ a všetkých návštevníkov EÚ, ako aj ochranu ich základných práv a slobod. Sme to dlžní občanom Európy, aby sme naplnili tie výsledky, ktoré od nás právom očakávajú. Ako sa terajšie volebné obdobie blíži ku koncu a e, Litva bude posledným predsedníctvom v štvoročnom období pred e, nadchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu. Vidím tu jasný e, spoločný záujem, aby sme spolu dokončili rokovania v čo najväčšom počte legislatívnych návrhov. My chceme byť poctivým zástupcom rady a chceme dať všetky prostriedky na to, aby sme e, našli riešenie na oboch stranách. E, úprimne verím, že parlament je otvorený voči aktívnej a konstruktívnej činnosti a ja som to pochopila z mojich predchádzajúcich návštev v Bruseli. Ja sám aj kolega, e, minister spravodlivosti, sme tu nielen preto, aby sme vám povedali o našich prioritách, ale aj aby sme si vypočuli, aké sú vaše priority a obavy je dôležité, aby sme sa vzájomne pochopili od začiatku, aby sme si ustanovili čo najlepší základ pre ozajstné partnerstvo medzi všetkými inštitúciami. Chcem tiež zdôrazniť, že jedna z kľúčových inštitúcií je parlament a výbor LIVE spolu s predsedom. Rád by som hovoril o prioritách v oblasti vnútra a chcem zdôrazniť niektoré prierezové témy, ktoré teraz sú osobitne e, dôležité v oblasti vnútra a spravodlivosti. Jedna z týchto tém bez pochyby e, je, sú prebiehajúce rokovania o viacročnom finančnom rámci, aby sme zabezpečili e, hladkú kontinuitu finančnej podpory pre nástroje, ktoré plnia ciele politiky EÚ e, v oblasti vnútra, treba e, dosiahnuť e, konečnú dohodu o všetkých finančných nariadeniach do konca tohto roku na neskôr. Vo vlastnom mene môžem slúbiť, že vložíme všetko naše úsilie do práce s vami, aby sme dokončili rokovania o tých ostávajúcich nevyriešených otázkach a mm, budeme sa snažiť e, zabezpečiť všetky legislatívne predpisy, ktoré sú potrebné pre hladké fungovanie e, financovania vnútra v následujúcom volebnom období. E, je podstatné vypracovanie programu pre završenie a dokončenie spoločnej priestoru pre spravodlivosť a vnútra. Ďalšie plnenie tohto programu a pracovný program, ktorý je v ňom ustanovený um, bude cieľom um, práce Európskej rady v oblasti vnútra a spravodlivosti počas nášho predsedníctva. Zároveň musíme pamätať na to, že rok 2014 je posledný uh, program posledný rok programu Stockhold uh, nielenže nás to nutí aktivnejšie na ňom pracovať, ale tiež, aby sme e, začali posudzovať e, budúce ciele e, v oblasti EÚ, v oblasti vnútra spravodlivosti. Po posledných záveroch Európskej rady začneme s politickými diskusiami o možných usmerneniach pre ďalší rozvoj európskej politiky v oblasti vnútra spravodlivosti prostredníctvom hodnotenia dosiahnutých cieľov a strategického postupu zameraného na výsledky. Toto je tiež na programe neformálneho zasadnutia ministrov vo Vilniuse 18. a 19. júla. A naozaj dúfam, že vás e, tam tiež uvidím, pán predseda. Vy ste to slúbili a e, ja e, som rád, že ste potvrdili, že budete predsedať tejto schôdzke. V oblasti vnútra naše predsedníctvo kladie osobitnú pozornosť na ochranu vonkajších hraníc a zákonné pristahovalectvo a spoluprácu v oblasti mm, ochrany zákonov a boj proti organizovaným zločinom. Chcem teraz hovoriť podrobnejšie o našich iniciatívach a prioritách v každej oblasti ako aj plánoch a cieľoch nášho predsedníctva. Jedna z hlavných priorít e, litovského predsedníctva bude účinné riadenie a ochrana vonkajších hraníc Európskej únie. Toto môže značne prispieť e, k cieľu, aby Európa bola otvorenejšia dôveryhodnejšie a bezpečnejšie. Vytvorenie vonkajšieho riadenia hraníc neplatí len pre štáty šengenskej oblasti, ale pre všetky štáty, ktoré zrušili kontrolu na vnútornej hranici alebo tak urobia v budúcnosti. Riadenie vonkajších hraníc je účinný nástroj v boji s rôznymi formami trestnej činnosti, ako napríklad terorizmus, nezákonné pristahovalectvo a medzinárodná trestná činnosť. A tiež posilnením celkovej eh, bezpečnosti EÚ. Preto plánujeme venovať eh, veľa času a úsilia pre rozvoj tohoto balíka predpisov pre ostrahu na hraniciach. Posledné pripomienkovacie konanie ukazuje, že eh, je tu viacero obáv, ktoré sa týkajú možných nákladov a um, prospechov z tohoto systému. Uh, vrátanie programu pre registrovaných cestujúcich. E, e, toto, e, vzhľadom na to, rokovania nebudú ľahké a vzhľadom na to plánujeme intenzívny harmonogram pri naplňaní pracovného programu rady, aby sme dosiahli maximálny pokrok. Ďalší bod programu je návrh nariadenia, ktorý stanovuje pravidla na ostrahu vonkajších námorných hraníc v kontexte zahraničnej spolupráce, ktoré koordinuje Európska agentúra pre riadenie a spoluprácu na vonkajších hraniciach členských štátov. My si e, uvedomujeme, ak e, dôležité sú tieto právne predpisy a my e, vynaložíme úsilie, aby sme zabezpečili, že rozhodnutie súdneho dvora bude čo najskôr naplnené. Pár slov k Schengenu. Chcem vyjadriť moju vďaku írskému predsedníctvu a vám všetkým v Európskom parlamente za to, že ste našli riešenie pre e, legislatívny balík e, e, riadenia v šengenskom priestore, ktorý nám otvoria dvere k ďalším legislatívnym návrhom. Teraz k migrácii, aby Európa bola otvornejšia, je kľúčové, aby sme naplánovali účinnejšiu um, migračnú politiku. Som si istý, že poctiví a dôveryhodní občania z tretich štátov, ktorí prichádzajú pracovať a študovať, a chcem uh, zopakovať, že pracovať a študovať v Európskej únii by mali dostať uľahčené postupy pre vstup a pobyt uh, ich e, príchod tiež e, pomôže pri e, oživení európskej ekonomiky a dúfame, že pokrie tiež konkrétne potreby trhu práce a preto postup v legislatíve v legálnom pristahovalectve bude ďalším z bodov nášho predsedníctva. Sme radi, že počas írskeho predsedníctva prakticky boli uzavreté rokovania s Európskym parlamentom o sezónnych pracovníkoch a bol dosiahnutý pokrok v smernici o vyslaných pracovníkoch e, v rámci jednej spoločnosti. Práca pána Jakulina a pána Morasa nám e, dáva pevný základ pre pokračovanie v týchto rokovaniach a dúfam, že e, aktívnou spoluprácou budeme môcť nájsť riešenia ostávajúcich tém a že tieto nariadenia čoskoro budú prijaté. Tiež pracujeme s pani Wikstrom pri posudzovaní eh, smernice o študentoch a výskumníkoch a tiež budeme klásť riadnu pozornosť eh, na potreby eh, nezákonného pristahovalectva. chcel by som tu zdôrazniť Európsky akčný plán vo veci migračných tlakov a strategické reakcie na to. Teraz k vnútornej bezpečnosti narastajúca otvorenosť Európskej únie tiež e, vyzýva k intenzívnym krokom pre zabezpečenie bezpečnosti našich e, občanov a hostí v EÚ. Len zabezpečením a zaručením bezpečnosti môžeme získať dôveryhodnosť EÚ. Preto cieľ e, zlepšiť spoluprácu pri vymáhaní zákonnosti a boj proti terorizmu bude tiež jednou z priorít nášho predsedníctva. Pár slov k naredeniu o Europole. Jedna z osobitne dôležitých iniciatív v tejto veci je návrh nariadenia Európskej agentúry pre spoluprácu vo vymáhaní zákonnosti a pre výcvik. Je to jeden z dôležitých legislatívnych eh, spisov od Lisabonskej zmluve ktorá zlepšuje efektívnosť eh, spolupráce vo vymáhaní zákonnosti a boj proti organizovanej trestnej činnosti, ako aj v oblasti hm, vnútornej bezpečnosti všeobecne. Viem, že aj Európsky parlament eh, veľmi vážne berie reakciu a postoj v tejto téme. Parlament tiež chce preskúmať eh, túto spoluprácu na odbornej úrovni. Na um, poslednej rade pre vnútra spravodlivosť v Luxembursku sa ukázalo, že väčšina členských štátov je proti návrhu zlúčiť CEPOL a Europol. Chcem uh, vás ubezpečiť, že naše predsedníctvo uh, bude sa snažiť dosiahnuť uh, významný pokrok v rokovaniach v rade aj na odbornej úrovni, aj na politickej úrovni. Ďalší legislatívny spis, ktorý je osobne dôležitý pre mnohé členské štáty, je e, smernica o záznamoch mien cestujúcich. E, mechanizmus prenosu údajov už funguje na základe bilaterálnych e, dohôd členských štátov EU z USA, Austrálie a Kanada. Preto podľa mňa je kľúčové, aby sme mali vnútornú legislatívu EÚ v oblasti PNR údajov my e, sme kládli dôraz na rokovania s parlamentom a výborom LIBE o tejto citlivej téme a osobne, oso, osobne vás žiadam, pán predseda, aby ste nám pomohli v tejto práci. A verím, že e, na základe vzájomnej konstruktívnej diskusie môžeme nájsť riešenie, ktoré zabezpečí maximálnu bezpečnosť e, údajov cestujúcich. Terorizmus je stále e, jedným z hlavných hrozieb bezpečnosti občanov EÚ a preto naše predsedníctvo kladie primeranú pozornosť otázke boja proti terorizmu, kladú zdôraz na isté aspekty e, predchádzania násilia, extrémizmu, radikalizácie, náboru teroristov a financovania ako aj citlivú otázku tzv. E, cudzích bojovníkov. Je tu veľa nových vecí v otázke kyberbezpečnosti chcem povedať, že bezpečnosť v kyberpriestore eh, je eh, zložitá a rýchlo narastajúca výzva a preto naše predsedníctvo bude na tom aktívne pracovať a chceme prediskutovať túto otázku kyberbezpečnosti na neformálnom zasadnutí ministrov vnútra a spravodlivosti a v ďalších eh, rôznych schôdzkach. Chcem povedať, že Kyberbezpečnosť je výzvou globálnej povahy a preto budeme sa snažiť e, predkladať riešenia nielen e, vnútri EÚ, ale aj v, vo vzťahu so strategickými partnermi EÚ. Pár slov k vonkajšej politike. E, budeme sa snažiť rozvíjať vonkajšiu politiku EÚ v oblasti vnútra spravodlivosti tým, že budeme posilňovať odvetovú spoluprácu s tretimi štátmi a naplňať politický dialog s hlavnými strategickými partnermi EÚ. Plánujeme zorganizovať tradičné schôdzky ministrov e, pre vnútro a spravodlivosť z USA, Ruskom a Západným Balkánom. Počas nášho predsedníctva tiež e, uvidíte príležitosť e, postupovať a posilňovať spoluprácu v tejto oblasti so štátmi východného partnerstva. Chceme rozšíriť oblasť vnútornej bezpečnosti za vonkajšie hranice EÚ, tým, že budeme budovať vzájomnú dôveru a dôveryhodnosť. V tejto súvislosti chceme zorganizovať eh, prvý ministerskú schôdzku eh, ministrov vnútra spravodlivosti pre eh, východné partnerstvo. A teraz, ctení poslanci, členovia výboru, ďakujem pekne za vašu pozornosť chcem povedať čo najskôr, aby nebolo príliš veľa otázok, ktoré by ste sa pýtali. Teraz chcem dať slovo kolegovi, ministrovi spravodlivosti Litovskej republiky Jozef Bernatonisovi, ktorý predniesie naše predsedn- priority predsedníctva v oblasti spravodlivosti. Of course. Ďakujeme pekne, vážený pán minister. Určite bude našou cťou e, zastupovať náš výbor e, na rade JAI budúci týždeň vo Vilniuse. Ja tam budem, takže vypočujeme si teraz ministra spravodlivosti Berna Tonisa. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážení členovia výboru LIBE, dámy a páni. Ja sa chcem pripojiť k predrečníkovi ministrovi vnútra a chcem vás ubezpečiť, že budeme spolupracovať s vami e, v tejto e, nadchádzajúcom pol roku, aj keď máme nabitý program. Rád si vypočujem váš názor na náš program. Času nie je nazvýš a preto sa musíme ubezpečiť, aby naša spolupráca prebehla čo najhladšie. Chcem sa poďakovať e, parlamentu za uľahčenie prípravy nášho predsedníctva, hlavne v marci, keď sme mali spoločnú schôdzu s predsedom Aguilárom. Počítame s tým, že táto dobrá e, spolupráca bude pokračovať počas celého nášho predsedníctva. Ide o to mať e, dosiahnuť otvorenú e, Európu s hospodárskym rastom a preto sa v oblasti spravodlivosti zameriame na eh, obnovu dôvery v európsku ekonomiku, zamestnanosť. Prehlbíme trhy, budeme eh, riešiť aj ďalšie otázky súvisiace s pristúpením EÚ k dohovoru o ľudských právach. Posilníme právny základ pre ochranu údajov. E, je tu väčšie povedomie, pretože tento rok je rokom občanov a v decembri bude podujatie vo Vilniuse, kedy budeme môcť hodnotiť, čo sa dosiahlo v oblasti občianských práv a taktiež naznačíme budúci vývoj. Ide nám teda o rast v EÚ a preto sa zameriame na legislatívne opatrenia, ktoré môžu podporiť tento hospodársky rast. Ochrana údajov a súvisiaci balík e, to je e, komplexná iniciatíva, pri ktorej treba na jednej strane chrániť e, práva jednotlivcov a na druhej strane podporovať ekonomický rast, vysporiadať sa s technologickým vývojom a s globalizáciou. E, reforma ochrany údajov to je jedna z priorit nášho predsedníctva v oblasti spravodlivosti. Predsedníctvo naďalej bude venovať pozornosť celému balíku, teda dvom nariadeniam a jednej smernici. Nadviažeme na prácu našich e, predchodcov Írov a dúfame, že dosiahneme posun pri rokovaniach o nariadení. Pokúsime sa o, o dohodu e, pri niektorých aspektoch a budeme pracovať aj na smernici. Tá sa týka všetkého, čo súvisí s presadzovaním práva. E, reforma e, ochrany údajov to je niečo dlhodobé a komplexné, vplyva to na mnohé oblasti a preto by sme mali byť obozretní, venovať tomu pozornosť a mali by sme sa čo samozrejme najrychlejšie hýbať e, dopredu, ale nie na úkor kvality. Predsedníctvo si uvedomuje, že harmonogram pri tomto balíku je veľmi ambiciózny, ale chcem vás ubezpečiť, že sa budeme tomu intenzívne venovať. Sme pripravení viesť e, konštruktívny dialog s, so spravodajcami pánom Albrechtom a pánom Drucasom i, e, s cieľom posilniť e, alebo ochrániť e, finančné záujmy EÚ. E, aj s použitím trestného práva. Vedzte, že už máme dva návrhy, na ktorých sa pracuje, mali by byť čo najrychlejšie aj predstavené. E, boj proti podvodom a ohrozenie finančných záujmov EÚ. Tento návrh je obzvlášť relevantný na zaručenie jednotnej ochrany európskeho rozpočtu aj e, s použitím trestného práva. Asi viete, že Rada sa dopracovala k všeobecnému prístupu pri návrhu smernice a v zmysle kompromisu predsa len niektorí vznesli výhrady k právnemu základu, k definícii podvodu, e, trestných e, sankcií a ďalších bodov. Rada teraz začne rokovať e, s Európskym parlamentom v rámci bežného legislatívneho postupu. Tešíme sa na budúcu správu e, gestorských výborov. To všetko v snahe dopracovať sa ku kompromisu a budeme aj v kontakte s pánom Aguilárom, neformálnym spravodajcom. Smernica proti podvodom ide ruka v ruke s budúcimi návrhmi komisie, konkrétne E, s funkciou e, verejného prokurátora. Treba však pripomenúť, že toto je e, stredobodom pozornosti už 10 rokov a preto by sme sa mali čo najkonštruktívnejšie posunúť vpred. Bude to však zložité, vyžiada si to obrovskú pozornosť a veľa času tak zo strany členských štátov ako aj európskych inštitúcií okrem návrhu ohľadne eh, úradu prokurátora eh, sa budeme venovať aj Eurojustu. Chceme súbežne rokovať eh, na rade. Prvé schôdze sú naplánované už v septembri. Smernica ochran o ochrane eura a iných mien proti falšovaniu to všetko chce tiež obnoviť e, dôveru v Európu. Táto smernica bude pre naše predsedníctvo prioritou. Nástroj je kľúčový na zaručenie stability a dobre e, dobrú ochranu eurá a iných mien proti falšovaniu. Predsedníctvo chce e, viesť aktívnu, konštruktívnu diskusiu na rade s cieľom dopracovať sa k všeobecnému prístupu. Tešíme sa opäť na úzku spoluprácu s Európskym parlamentom, konkrétne so spravodajkyňou pani McIntyre. Predsedníctvo bude pracovať na smernici o konfiškácii a vymáhaní ziskov z e, trestnej činnosti. Pokúsime sa dohodnúť s parlamentom do konca roka. Myslím, že stanoviť európske minimálne e, pravidlá e, v oblasti zmrazovania a konfiškácie takýchto výnosov. To by e, mohlo zamedziť v takýchto počinoch. Bude to menej lákavé pre prípadných páchateľov. Tu budeme v kontakte ja s pani Zmakovej. Dúfam, že sa nám podarí dopracovať ku konsenzu pri tejto smernici, samozrejme tak, aby to vyhovalo všetkým zúčastneným stranám. Taktiež nás teší pokrok írskeho predsedníctva pri e, Európskom vyšetrovacom príkaze. Členské štáty predložili túto smernicu pred troma rokmi. Išlo o to dosiahnuť ciele stanovené v štokholmskom programe, teda mať e, akýsi e, jednotný rámec pre zhromažďovanie dôkazov. Ja myslím, že toto bude praktický nástroj, ktorý posilní spoluprácu v trestnoprávnej oblasti. Predsedníctvo chce ďalej e, aktívne diskutovať s Európskym e, parlamentom, konkrétne so spravodajcom. Dúfam, že sa opäť dopracujeme k výsledku priateľnému pre všetkých. Sú tu e, obrovské výzvy, ale napriek tomu musí Európa ostať otvorená. Tak ako povedal e, kolega minister, minister vnútra, e, pôjde nám aj o posilnenie vzťahov s krajinami východného partnerstva, hlavne v oblasti spravodlivosti. Od prvého dňa nášho predsedníctva sa ukázalo, že sa musíme venovať aj témam, ktoré neboli doteraz e, súčasťou nášho programu, ale stali sa palčivými. Ja tu myslím na e, monitorovacie systémy e, americkými tajnými službami. Z toho vyvstávajú mnohé otázky ohľadne dopadov na práva európskych občanov. Včera sa začala diskusia s našimi americkými partnermi, konkrétne o vo Washingtone. Koreper bude druhýkrát na túto tému e, zasadať zajtra. Vážení poslanci, poslankyne, toto sú teda hlavné priority litovského predsedníctva v oblasti spravodlivosti. Ja som mal dnes za úlohu vám ich e, odprezentovať. Ja myslím, že máme všetci záujem o završenie e, kľúčových legislatívnych nástrojov. Opäť zopakujem, že sme ochotní s vami spolupracovať e, konštruktívnym spôsobom. Sme presvedčení, že sa nám takýmto spôsobom podarí dosiahnuť ciele nášho predsedníctva. A ešte chcem povedať, že hm, vás veľmi radi privítame budúci týždeň vo Vilniuse na neformálnej rade pre vnútro a spravodlivosť. E, dúfame, že to prispieje k naozaj hladkej a plodnej spolupráci. Ďakujem ešte raz za pozornosť. A teraz, ak by boli nejaké otázky, tak som samozrejme k dispozícii. Ďakujem pekne, ďakujem pekne obom ministrom. Ďakujeme za vaše informácie. Ja si uvedomujem, že úspech eh, záveru tohto volebného obdobia závisí aj od úspechu vášho litovského predsedníctva. Teraz by dostali slovo tí, ktorí sa chcú vyjadriť. Ja navrhujem nasledovné. Naplánovanú máme hodinu a štvrť na túto e, spoločnú prezentáciu a potom máme e, aj taliansku ministerku pre integráciu potom. Takže aby sme využili čas čo najlepšie, tak e, sa vyjadrujte čo najstručnejšie. Ja mám zatiaľ zoznam, nie je až taký krátky, povedzme 2-3 minúty každý. To by bolo naozaj pekné od vás. Najskôr pani Matiu, koordinátorka EPP. E Ďakujem pekne, pán predseda. Vítam oboch litovských ministrov. Stručne, pán e, predseda, uvedomujem si časový rámec. Dovolte, aby som povedal, že nám cťou vás tu privítať na našom výbore LIBE. Ako povedal predseda, prichádzate vo chvíli, ktorá je kľúčová, pretože chceme dokončiť niekoľko dôležitých e, spisov. E, budúci e, rok by to už malo byť všetko viac menej dokončené. No a pre nás ešte niektoré otázky sú otvorené. Vy ste hovorili o Schengene, pán minister. My sme veľmi radi, pretože je lepšia európska správa, zvýšená bezpečnosť pre európskych občanov a taktiež e, sloboda pohybu, ktorá je naďalej realitou. O to nám išlo. To sme dosiahli. Sme teda veľmi radi tým, aká bola dohoda doho- dosiahnutá. Potom ste hovorili o migrácii, ekonomickej migrácii. Vypracovali sme viacero správa, ale dúfame, že mnohé sa završí počas litovského predsedníctva. Ide nám o účinnú migráciu, na ktorej by sme sa spoločne dohodli, mm, pretože častokrát sú to buď študenti alebo tí, ktorí chcú v Európe pracovať. A dúfam, že sa to podarí čo ešte nie je vyriešené, rýchlo doriešiť. E, Europola CEPOL do obeda e, sme mali prezentáciu spravodajcu pre Europol. My sme e, väčšinovo proti e, zlúčeniu Europolu a CEPOLu, nevidíme pridanú hodnotu. A taktiež e, ide o to, aby nebolo ohrozené, nebola ohrozená odborná príprava polície v Európe. Polícia by mala naďalej mať e, možnosť využívať odbornú prípravu, ktorú poskytuje e, CEPOL. O tom sme teda hovorili do obeda. A ďalšia vec. Mnohé ďalšie otázky sú pre nás dôležité, napríklad ochrana údajov, je tu smernica a nariadenie, potom celý spis Europol a mm, spis o PNR, dáta týkajúce sa Eh, leteckých pasažierov. Eh, tomu sme sa intenzívne venovali. Potom konfiškácia eh, výnosov zo zločineckej činnosti mm, vyšetrovací, prí, európsky vyšetrovací príkaz a, vy ste spomenuli ešte ďalšie body, napríklad radikalizácia mladých. Na tom nám taktiež záleží. Viem, že komisia čoskoro príde s návrhom po oznámení, ide konkrétne o integráciu Rómov. E, na, tom, na to taktiež dbáme, na integráciu e, týchto skupín. E, venuje sa tomu aj kolegyňa Jaroka. Možno, že by bolo dobré, keby sa to posunulo vpred. To by nás veľmi potešilo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani Boskurt. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Dve otázky. Jedna sa týka finančných podvodov. Vy ste povedali, že to bude mm, bod e, vášho programu, ale chýba mi tu e, bod o e, zneužívaní trhu. Írske predsedníctvo završilo prácu na nariadení na túto tému. No a vy ste hovorili o obnovení dôvery vo finančné trhy. Je to um, hlavná priorita EÚ a preto sa pýtam, aký je harmonogram pre rokovania a trialógy, pretože parlament uh, už je v podstate uh, na jednej vlnovej dĺžke. Takže čo budete robiť uh, vy, litovské predsedníctvo? A pýtam sa, či to chcete dotiahnuť do konca tak ako e, vaši predchodcovia, teda ku koncu vášho predsedníctva. A potom e, antidiskriminácia alebo smernica, horizontálna smernica na boj proti diskrimináciám. Sú tu ešte nejaké ambície, alebo už je to v definitívnom štádiu, niekam sa to už nemôže posunúť. 5 rokov už je to na stole a nič sa uh, uh, nehybe ja myslím, že je to veľmi dôležitá smernica pre pol miliardy Európanov. Ďakujem pani Weber. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem obom ministrom za prezentáciu litovských priorít. Ten program je veľmi ambiciózny. Ja vám samozrejme želám veľa šťastia. Ak sa vám všetko podarí, tak to samozrejme bude v prospech všetkých európskych občanov. Niekoľko konkrétnych otázok. Obratím sa na oboch ministrov. Vítam to, že ochranu údajov vnímate ako balík. Aj my si myslíme, že je dôležité, aby aj smernica bola predmetom skúmania súbežne s nariadením potom ďalšia otázka. Čo sa stane s smernicou zameranou na boj proti diskriminácii? Pre moju skupinu tento boj je obrovskou prioritou a preto by som chcel, aby ste, by som chcela, aby ste sa k tomu vyjadrili. Teda tie homofóbne zákony v Litve, e, súčasná situácia vo vzťahu s Gay Pride e, v Litve, potom diskusia e, s americkými partnermi. Pravda je taká, že nejde iba o prísma, ide aj o to, že vlády EÚ konali a sú za to plne zodpovedné. E, bude vytvorená pracovná skupina, e, ale pýtam sa, či tam bude zastúpený aj Európsky parlament. A taktiež otázka na ministra spravodliv... E, pardon, ministra vnútra. Pre moju skupinu ten spis PNR údaje leteckých pasažierov nie sú prioritou pretože najprv musíme mať jasno v otázkach, otázkach o ochrany údajov. Viac ma závisí, zaujíma e, otázka týchto údajov pasažierov vo vzťahu s Ruskom, nie z USA. Počuli sme rôzne informácie, zdá sa však, že zatiaľ je to dosť ťažké, ak nechcem povedať, že úplne nemožné. Pýtam sa, čo tu plánuje predsedníctvo mal by tu byť aj nový, eh, nový dokument. Potom otázka pristúpenia eh, Rumunska a eh, Bulharska do šengenského priestoru. Zatiaľ všetci vieme, že technické podmienky obe krajiny už splnili. Pýtam sa, či vy máte nejakú stratégiu ako litovské predsedníctvo, teda konkrétne presvedčiť e, tých, ktorí váhajú, aby súhlasili s týmto pristúpením. Ďakujem pani Flotr. Ďakujem pekne, vítam oboch ministrov. Myslím, že ste e, radi, že ste medzi nami. Vedzte, že to isté platí aj pre nás. Spolupráca je východiskom na dosiahnutie konkrétneho užtočného pokroku pre európskych občanov prichádzate uprostred e, e, prípadu Snowden. E, ide o boj proti terorizmu a taktiež otázka vzťahov s USA. Možno, že sa to teraz trošku otria sa v základoch ťažšie možno, že preletí oficiálne lietadlo amerického prezidenta cez Atlantik ako e, unesené lietadlo a preto si naši občania môžu klásť isté otázky aj o účinnosti boja proti E, terorizmu, ale e, dobre je na tom to, že vy ste jedna z krajín, e, ktorá veľmi vážne berie tajný program CIA. Spred niekoľkých rokov spustili ste dve vyšetrovania, takže by ste mohli na rade robiť to, o čo sme my väčšinovo žiadali v septembri ako parlament a opäť o tom budeme diskutovať po lete v septembri, teda uznať účasť iných európskych krajín na tomto e, programe, tajnom programe CIA, aj keď by som bola dosť rada, keby e, ma skutočne e, ministri aj počúvali som tu, keby ste ma chceli vidieť. ne, nezopakujem to. Budeme musieť zhodnotiť odporúčania určené všetkým trom inštitúciám, ale ja sa pýtam, aké iniciatívy chcete prijať vy, aby ste nadviazali na to, čo sme my žiadali v septembri, teda e, identifikovať tie krajiny EÚ, ktoré sa po 2001 zúčastňovali na tajnom programe CIA. Vy ste vždy boli za možnosť opätovne otvoriť vyšetrovanie, aj keď tá vaša e, prvá, mm, to prvé vyšetrovanie sa e, nepozralo na všetky aspekty. Sú tu nové prvky od Eurocontrol, máte ich aj k dispozícii. Ja som ich postupila prokurátorovi a rôznym úradom. Máte v rukách všetky karty na to, aby ste sa mohli stať krajinou, ktorá naozaj obnoví e, čest Európskej únie, e, obnoví dôveru občanov v základné hodnoty Ďalšia otázka, ako iniciatívu chcete prijať na to, aby ste zareagovali na výzvu štyroch krajín v oblasti eh, monitorovania eh, základných práv v niektorých krajinách. Malo by to byť aj medziparlamentné eh, úsilie. My čakáme na reakciu rady nejaké hodnotiace mechanizmy na monitorovanie základných práv v Európe. Ďakujem teraz pán Kirkup. On je hovorcom EKR skupiny a spravodajca e, v otázke údajov pasažierov PNR. Budem stručný a popred sa ospravedlňujem. Ešte máme zasadnutie o deťoch bez, o tých deťoch bez doprovodu. Takže uvolám sa, že po mojej otázke hneď musím odísť. Skôr to nie je až tak otázka, ale pripomienka. Srdečne vítam toto nové predsedníctvo a aj zoznam cieľov, ktoré si vytýčili kolegovia v predsedníctve. Pokiaľ ide o európske PNR, tie údaje o cestujúcich, toto je dôležité a zdá ešte dôležitejšie než kedykoľvek predtým. A v reakcii na to, čo povedala pani Weber vo vzťahu EU-Rusko, je tiež treba hovoriť o PNR, ale musíme k tejto téme pristupovať opatrne. A ide o to, aby sme cestou bilaterálnych rokovaní a dohôd e, nedostali spod kontroly práve ten e, vysoký štandard, ktorý existuje medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ, pokiaľ ide o PNR. Ďalej chcem stručne povedať, že som presvedčený o tom, že kyberbezpečnosť je jednou z veľkých priorít predsedníctva. Myslím, že príliš mnoho politikov a predsedníctiev už uh, hovorilo o tomto ako veľkej a vysokej priorite, ale až tak dramatické veci sa neudiali. A pritom miliardy eur sa dostávajú do rúk zločincom práve vďaka kybernetickej alebo kybertrestnej činnosti. V 21. storočí kyberzločinnosť je veľkým problémom a pokiaľ toto ostane prioritou predsedníctva, určite bude mať našu veľkú podporu. Ďakujem. Ďakujem. Teraz dáme slovo ďalším poslancom. Navrhujem, poprosím teda dve minúty pre každého aby mali priestor pani ministri reagovať. Pani Korasa Bild, ďakujem za slovo, budem stručná. Tiež vítam prvé pobaltské predsedníctvo, vítam aj pánov ministrov z Litvy. Chcem vyjadriť podporu programu, ktorý ste načetli v súvislosti s vašimi prioritami. Myslím, že čas bude veľmi dôležitým faktorom. Je dôležité venovať sa zásadnej legislatíve, ako sú sezónni pracovníci a tak ďalej. Máme na stole viacero takýchto návrhov, ktoré sa riešia a musíme podporovať inováciu a podporovať študentov a výskum. Ďalej je tu oblasť ochrany dát. Tiež sme za to, aby sme sa posunuli vpred A hovoríme o tom, že vlastne problém PNR sa oddelí od ochrany dát ako takej. A myslím, že budeme schopní pochopiť aspekt maximálnej ochrany údajov v súvislosti e, so spravodajskou činnosťou. E, je škoda, že viacerí poslanci nechápu celkom jasne ten rozdiel Ide o to, aby program PRISM neviedol k tomu, že celkovo sa stratí ten správny uhol pohľadu na ochranu údajov. Ďalej, Európsky vyšetrovací príkaz. To je tiež veľmi dôležitý moment. Je to dôležité z hľadiska spolupráce v oblasti boja proti trestnej činnosti a verím, že aj v tomto dosiahneme pokrok. Určite vedel by som povedať o mnoho viac, ale to sú tie najdôležitejšie body. Ďakujem. predstaviteľ Rumunska. Vítam oboch pánov ministrov na zasadnutí výboru LIBE. Prajem im veľa úspechov v nastavajúcich šiestich mesiacoch. Keďže som spolu pravodajcom a tieňovým spravodajcom balíka o inteligentných hraniciach, chcel by som sa opýtať, teda položiť otázku, ktorá bola položená aj na rade. Ide o viacročný finančný rámec. Prostriedky sa dosť okresali, teda o miliardu eur. Čiže ten objem financií je teraz vlastne 1,1 miliardy na spomínaný eh, balík inteligentných hraníc. Myslíte si, že v dôsledku toho dôjde k oneskoreniu realizácie tohto programu? Alebo sa dodrží ten termín? Alebo sa úplne vzdáme toho projektu? Tento balík eh, niektoré politické skupiny v Európskom parlamente nepodporujú to súvisí predovšetkým s primeranosťou nákladov a prínosov daného balíka. Potom je tu ďalšia otázka. A tá je, je to skôr poznámka než otázka. Moja kolegyňa Renate Weber to už spomenula. Ide o pristúpenie Rumunska a Bulharska k šengenskému priestoru. Je dôležité, aby boli technicky kvalitne pripravené a všetky ostatné predsedníctva od roku 2011, teda tie, ktoré tu boli, mali tento bod ako jednu zo svojich priorít. Možno keď to nebude na programe, tak to možno bude práve na prospech Bulharska a Rumunska. Ďakujem pekne za slovo. Hoci nie som poslankyňom v tomto výbore, chcem poďakovať za prednesenie priorít liteľského predsedníctva. Kolegovia spomínali viaceré dôležité aspekty, ktoré sú pre Európsky parlament zaujímavé. Jedna z vecí, ktoré by som chcela spomenúť ja, sa týka niektorých inštitúcií, napríklad e, Europol a CEPOL. Pán minister spomínal niektoré otázky e, súvisiace s aktivitami rady, ale radi by sme si vypočuli viac, pokiaľ ide o stanovisko e, litevského predsedníctva ohľadne ochrany občanov, boja proti terorizmu a tak ďalej. Isté, máme záujem na ochrane našich občanov v maximálnej možnej miere, ale predsa len v týchto ťažkých časoch vidíte e, zlučenie tých, možné zlučenie tých dvoch inštitúcií ako pozitívny alebo negatívny krok. Ďalej, útok, e, hovorí sa o útoku DDoS ako vidíte možnosť vytvorenie spoločného systému reakcie v rámci EÚ e, v súvislosti s útokmi DDoS. Je to vlastne digitálny prejav mladých a nie je to vlastne trestný čin. Ako na to nazeráte? Ďakujem pekne. Pán predseda, vidím vo vašom programe, že v kontexte európskych občanov máme E, venovať pozornosť ochrane záujmov a potrieb občanov, ale nič detálneho tu nie je. Teda ako to chcete dosiahnuť? A po druhé, hovoríte, že budete pokračovať v rokovaniach ohľadne legalizácie formalít. Ale ako chcete a kedy? Pani Romero López, ďakujem za slovo. Chcem taktiež privítať E, predstaviteľ Lety, toto je prvý krát, čo povalská krajina je krajinou predsedníctva. My sme tiež e, už zažili takýto dôležitý post, teda skúsenosti s ním máme. Chcem sa spýtať pána ministra vnútra, prečo teda preukázal, e, že existujú obavy v súvislosti s vonkajšou hranicou Európy a v tomto ohľade je dôležitá spolupráca s tretimi krajinami. Ide o to, aby ten prílev migrantov bol upravený. A ďalej sa tu hovorí aj o PNR ako o nástroji. A v tomto smere sme dosť dôležité, aby sme teda dospeli k dohode z USA. A dôležité je, aby bolo možné zladiť tieto záujmy Spojených štátov aj naše záujmy. Teraz Spojeným štátom sa podarilo vlastne dosiahnuť to, že upravujú e, situáciu tých 11 miliónov migrantov, ktorí sa tam nachádzajú v USA. Takže my e, chápeme, že sú tu e, určité obavy, ale nevidíme smerovanie ku nejakým procesuálnym alebo procedurálnym garanciám, pokiaľ ide o prezumciu neviny a ochranu zraniteľných skupín obyvateľstva predovšetkým. To je vec, ktorá je v Európe veľmi dôležitá. Hovoríme hlavne o imigrantoch alebo o žiadateľoch o azyl, ktorí sú na hraniciach. Aké máte stanovisko k tomuto? Pretože toto nie sú len otázky, ktoré sa týkajú podmienok pre občanov EU. ale hovoríme aj o ľudských právach osôb, ktoré sú v záchytných centrách. Ďakujem. Poprosím, aby ste hovorili stručne, keď dostanete priestor. Aby ostal priestor, potom čas aj pre pánov ministrov. Takže pán Balton, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Budem stručný a vítam pánov ministrov. Mám tri otázky Niektoré vlastne nadviazujú na to, čo bolo povedané. Aké je stanovisko Litvy na zlúčenie Europolu a Cepolu? Ste za alebo proti? Po druhé, pokiaľ je inteligentné hranice a celý ten balík, myslíte si, že e, agentúry na presadzovanie práva EÚ aj mimo EÚ by mali mať e, prístup ku systému vstupu a výstupu. Po po tretie, Schengen. Aký máte názor na rozšírenie šengenského priestoru tak, aby tam bolo zahrnuté aj Bulharsko a Rumunsko? Plánujete nejaké konkrétne kroky? A ak Litva bude mať nejaké konkrétne obavy z hľadiska možných dôsledkov v súvislosti s organizovaným zločinom, keď by do šengenskej oblasti, šengenského priestoru vstúpilo Bulharsko a Rumunsko, uplatnili by ste nejaké národné veto? Ďakujem. Dobre, vyjadrili ste sa, ďakujem. Pán Bronx, nech sa páči. Vítam to, že dávate priority aj na kontrolu vonkajších hraníc v záujme zabránenia nelegálnej migrácie, ale aj v rámci boja proti organizovanému zločinu a závažnej trestnej činnosti dôležité, aby ste mali úspech potom pri samotnom aktívnom a efektívnom presadzovaní takéto politiky. Okrem toho existuje tu aj aktívny lobbying proti migrácii. Hovoril som s výkonným riaditeľom Frontexu a ten sa vyjadril, že keď e, migranti nedostanú azyl, tak dostanú e, nejaký papier, ktorý e, hovorí o tom, že majú opustiť krajinu. A oni buď odídu, alebo neodídu vlastne aj riadenie spôsobu e, migrácie má súvis s tým, čo sa nazýva uspokojovanie potrieb trhu. Viaceré krajiny EU vlastne sú v situácii, že vlastne nemáme e, povolania pre e, množstvo takýchto migrantov. Ak ľudia e, sa dostanú Ehm, do takéto pozície, tak e, je to veľmi podobné potom, ako by sa obchodovala s ľuďmi. Ďakujem. Viem, že tu odoznelo mnoho názorov a bolo položených mnoho zaujímavých otázok. Takže teraz, o samozrejme, sú tu veľké očakávania od prvého pobaltského predsedníctva a verím, že sa pokúsite zodpovedať všetko, ale poprosíme, aby ste sa pokúsili tie odpovede e, zhrnúť podľa jednotlivých tém. Poprosím najprv pána ministra spravodlivosti Barakauskasa. Pardon, pán minister vnútra, opravuje sa rečník. V prvom rade by som vám rád poďakoval za všetky otázky a som veľmi rád, že sa tu zameriavame na podstatu našej práce. Je to v záujme Európy. Rád by som zodpovedal všetky otázky. A súhlasím s tým, že pokiaľ ide o CEPOL, 7. 8. júna sa v Luxembursku konala konferencia a väčšina členských štátov nesúhlasila s možnosťou zlúčenia CEPOLu a Europolu. Niektoré členské štáty navrhovali, aby sa hľadali nejaké riešenia, ktoré by zabezpečili nezávislosť oboch týchto inštitúcií. Možno, že by sa zlúčila len tá administratívna zložka týchto dvoch inštitúcií. A potom 1. marca budúc, na budúci rok, keď príde e, teda keď vode do platnosti dohoda s Veľkou Britániou, tak by sme mohli pristúpiť k ďalšiemu kroku. Návrh by sa mal znova prehodnotiť a chcem vás uistiť, že Rada bude spolupracovať s Európskym parlamentom a budeme sa snažiť zabezpečiť eh, hladký priebeh práce v oboch inštitúciách. Myslím, že pani Renáta Weber eh, z ALD poznám ju veľmi dobre, pani Renáte položila veľmi kvalitné otázky, ďakujem za ne. Takže pokiaľ ide o Schengen, a šengenský priestor teda, Môžem vám povedať, aké kroky sa príjmu v súvislosti s Bulharskom a Rumunskom. Ja chápem, že vstup Bulharska a Rumunska už bola otázka, ktorá ležala na stole nejaké roky. A už e, nejaký čas vieme, teda tieto krajiny boli súčasťou východného bloku. Litva sa vynasnaží o úspešné završenie tejto témy. Toľko v krátkosti. A vaša druhá otázka. Tiež zo strany ALDE. Týka sa ruských občanov a osobných údajov. Myslím, že ešte ďalší traja vaši kolegovia prišli s touto otázkou. Som presvedčený o tom, že táto otázka, táto téma by sa mala zohľadniť. Takže sa budú brať do úvahy všetky aspekty prebiehajúcich rokovaní EÚ s Ruskom. Ide o to, aby táto požiadavka nemala, aby neznevýhodnila postavenie európskych občanov, teda občanov EÚ voči Rusku. Európska únia potrebuje smernicu o PNR, teda o údajoch leteckých cestujúcich, Ehm, nevidím pána Kierkopa, ale aj niektorí ďalší poslanci prišli s otázkami o bezpečnosti. Môžeme hovoriť o hrozbách, ktorým čelí Európska únia. Táto téma bola prediskutovaná aj so Spojenými štátmi a sú to dosť nové témy, prvom rade útoky na energetické zariadenia, vodu a tak ďalej. Ak nebude existovať nejaké bezpečnostné riešenie, potom aj ekonomické aj iné záujmy by boli ohrozené. Pán Kierko povedal, že aj výbor LIBE, aj komisia aj členské štáty by mali venovať veľkú pozornosť tejto téme a rozhodnutia by mali byť prijaté na to, aby sa zaistila maximálna bezpečnosť aj v kyberpriestore. Ďalšia otázka. Aký je prínos balíka pre občanov EÚ? A toto sa samozrejme týka nielen cestovania v rámci EÚ alebo občanov EÚ, ale aj občanov z tretich krajín, ktorí prekračujú hranice EÚ. Systém sa vlastne nezmení, ale Európska únia sa stane otvorenejšou a bezpečnejšou. Teraz tie toky cestujúcich narastajú a prostredníctvom nových technológií e, budeme musieť postupne e, investovať viacej aj do infraštruktúry na externých hraniciach. Ťažko povedať, koľko peňazí bude potrebných, ale dôležité bude implementovať novú modernú techniku a technológiu. To je dôležité pre EÚ ako celok a pre jednotlivé členské štáty, pretože každý rok narastá prílev migrantov a celkovo aj cestujúcich. Očakávame asi 6 miliónov osôb z tretích krajín, že toto bude tá e, cifra, to bude ten počet osob, ktoré prídu z tretich krajín a budú prekračovať hranice EÚ. Takže ten projekt ako taký nie je lacný. A keď hovoríme, že máme 1,1 miliardy eur, že sa predpokladá na tento účel takáto suma, neviem, či sa dá dostatočne zaistiť bezpečnosť vo vzťahu k tomu, koľko peňazí je tam potrebné investovať. Týka sa to nielen štátov EÚ, ale hlavne šengenských štátov a pokiaľ by sa o to mali e, postarať z hľadiska nákladov jednotlivé štáty, tak určite tie náklady by boli oveľa vyššie. Hľadáme nejaké alternatívy, ktoré by mali perspektívu A problém je v tom, že bude potrebné navýšiť náklady, bude potrebných viac pracovníkov a tak ďalej. Rád by som teraz odozdal slovo môjmu kolegovi, ministrovi Bernatonisovi, ale súvislosti s východným partnerstvom samozrejme diskutujeme o tomto a 7. 8. oktobra sa tieto témy budeme venovať v Luxemburgu. Rád by som vás pozval touto cestou. Ak máte záujem o danú tému, môžeme diskutovať spoločne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme a za toto vyjadrenie a poprosíme aj pána ministra spravodlivosti, aby sa pokúsil zhrnúť odpovede. Ja viem, nie je to jednoduché, e, ale predsa by sme vás poprosili, aby ste sa pokúsili, aby sme potom mohli pokračovať v našom programe. Ďakujem pekne, pán predseda. A som potešený, vážení členovia výboru, s vašim záujmom o náš program. Ehm, odznelo tu dosť otázok a pokúsim sa prebrať niektoré v súvislosti s tým, čo sa pýta pani Webera Kraca, ehm, v súvislosti s balíkom pre ochranu údajov ehm, my eh, tu ustanovujeme ambiciozne ciele pri príprave a práci na tom naredení aj balíku. Bude to eh, programom eh, zasadnutia rady aj neformálneho stretnutia ministrov a uvidíme, čo dosiahneme. V súvislosti so smernicou o konfiškácii a e, vymáhania majetku stresnej činnosti. E, dúfam, že e, budú dokončené rokovania v parlamente počas nášho predsedníctva v tejto legislatíve, ako aj v smernici proti diskriminácii, rovnako ako počas Jirského predsedníctva. Dúfam, že dosiahnem pokrok v pracovnej skupine a budeme riešiť nezhodu e, v súvislosti s definíciou e, a v súvislosti s e, tou témou pochodu homosexuálov. Nikdy to nebolo zakázané. V Litve bola diskusia medzi organizátormi a obcov Vilnius, čo sa týka jeho umiestnenia. A teraz súd vydal rozhodnutie a ako minister spravodlivosti mám pravidelné stretnutia s e, obcov LGBT a jej vodcami a diskutujeme o týchto témach a e, môj názor k tejto téme je taký, že Litva počas svojich 20 rokov nezávislosti dosiahla veľký pokrok a Domnievam sa, že Európsky parlament má jednostranné informácie v e, tomto prípade. Prosím, navštívte Litvu a uvidíte, aká je teraz e, realita. V súvislosti e, s väzeniami CIA mal som schôdzu s spravodajkeňou Pami Flot. Mali sme hĺbkovú diskusiu na túto tému a vidím, že Litva dosiahla najväčší pokrok e, medzi spomenutými štátmi. Vykonali sme e, vyšetrovanie pred procesom e, v Litve a nemáme žiadne dôkazy, že takéto prípady mučenia nastali na území Litvy. Ak budú objektívne dôkazy, tak prokuratúra môže znovu otvoriť tento prípad, no tieto témy sa nemajú hodnotiť na základe tvrdenia alebo dohodov médií a tieto e, témy e, a prípady sa majú riešiť v kontexte zákonnosti a predpisov. Môžeme hovoriť aj o iných veciach a myslím si, že sa mi podarilo odpovedať na vaše najnaliehavejšie otázky a Zvyšok som spomenul v mojej prezentácii a myslím, že budem mať aj ďalšie príležitosti aj v Litve vrátiť sa k týmto témam. Vidím, že pani Boskart sa otvorila otázku smernice proti diskriminácii. Samozrejme som pripravený zodpovedať tú otázku, no nedokážem to v tomto čase. Abuse directive. Veľmi krátko, smernica o zneužívaní trhu, o tom som sa pýtala. My sme pripravení riešiť túto smernicu a pokračovať v jej posudzovaní. Nemáme dôvod ju zamraziť. Kažkas negerai. Ir mes esam pasirengę pradėti dėrybas dėl jos a sme pripravení e, otvoriť rokovania. Pani, pán Vodkrt. Dovolte e, mi odpovedať pani Boskurt, e, že ako predsedníctvo sme pripravení otvoriť rokovanie o tom s Európskym parlamentom. We'll have further chance to keep Určite budeme mať ďalšiu možnosť e, rozobrať tieto diskusie, ktoré prebiehajú a očakávania, ktoré vyvoláva prvé balské predsedníctvo. Ďakujeme vám aj ministrovi Baroskovskas aj Beratonis e, ministrovi spravodlivosti a vnútra za prezentácie, ktoré sme si od vás vypočuli a tešíme sa na úzkú a účinnú spoluprácu s litovským predsedníctvom, aby sme čo najlepšie využili ten porok, ktorý bude e, záverečný v tomto volebnom období. Yes, everything. The timing keeps, keeps putting pressure. And now, dear colleagues, a teraz, e, vážení kolegovia, Dobre, uvidíme sa vo Vilniuse. We'll be seeing you. Bye. Bye. Bye. Thank you, Lithuanian room. <laughs> eh? Thank you all. Thank you all. Ďakujem všetkým. Prosím o vašu pozornosť. zakývame obom ministrom, ďakujeme im znovu a sme pripravení pokračovať e, bod 22 dnešného programu, to je výmna názorov so pani Cecil Kieneš, Talianskou ministerskou pre integráciu. Vítajte. som si istý, že sa zhodnem na tom, že je e, to podstou e, výsadou pre tento výbor, aby sme privítali pani Kienest, e, ktorá je talianská ministerka pre integráciu, a ktorá má na starosti integráciu a harmonizáciu práva a v členských štátoch. Je to konečne európska politika a tento článok e, bol starostlivo navrhnutý a popisuje integráciu ako e, dvojcestný proces, e, ktorý zaberá a obsahuje mnohé témy, vrátane bývania a občanstva napriek prebiehajúcej ekonomickej kríze Taliansko, čo je zakladajúci členský štát EÚ, ostáva ehm, byť eh, jednou z hlavných vzorových štátov, čo sa týka azylovej a integračnej politiky, takže budem mať možnosť eh, si vypočuť od eh, ministerky Kienže. Úvod k integračnej politike v Taliansku a ak dovolíte, ministerka Kenže my sme veľmi potešení a um, máme um, cítime sa poctení za to, že ste pozvali, prijali našu pozvanku a keďže e, toto e, je um, posled e, na schôd za výboru Libe pred letnou prestávkou, sme radi, že si môžeme vypočuť váš prejav. Grazie. Ringrazio il Presidente. Ďakujem. Chcem sa poďakovať pánovi predsedovi a členom parlamentu za to, že ste ma pozvali na váš výbor, ktorý hrá zásadnú úlohu pre fungovanie činnosti, ktoré sú tiež relevantné pre talianskú vládu. Chcem sa poďakovať e, parlamentu aj predsedovi Šulcovi za solidaritu, ktorú vyjadril voči mojej osobe to je znak veľkej podpory pre novú politiku a novú cestu, na ktorú sa vydalo Taliansko. Je to aj významný signál pre celú Európu. Musím e, zdať aj uznanie môjmu premiérovi, ktorý tým, že ma menoval, naozaj zmenil kultúrny postoj, že menoval ministerku ministerkou osobu, ktorá sa narodila v inom štáte a ktorá sa rozhodla žiť v európskom štáte a zvolila si európsky štát za svoju novú domovinu. V tomto prípade som si zvolila Taliansko. Ja som bola nedávno menovaná ministerkou pre integráciu a tento môj mandát vo vláde e, je signálom hlbokých zmien pre integráciu a tu migračné javy nemôžno riešiť ako, len ako naliehavé aktuálne situácie, ale treba to vnímať ako niečo normálne a štrukturálne a niečo, čo má osobné aspekty tých osôb, ktoré to zažívajú. Imigrácia je štrukturálny fakt, ktorý charakterizuje 21. storočie a transformáciu, pretože Európa sa mení v štát migrácie alebo v svetadiel, ktorý prijíma ďalších ľudí. Myslím teda, že sa musíme približiť novému konceptu a koncepcii nadnárodnej integrácie a takto chápať našu politiku. To znamená jasné prepojenie medzi e, cieľovými štátmi a štátmi pôvodu a takto pristupovať k migračnému toku a takto riadiť a snažiť sa o pozitívne riešenia, ktoré budú výhodné pre obe strany a pre samotných pristahovalcov, ktorých treba považovať za hlavných aktérov v rôznych procesoch, ako napríklad v ekonomických a kultúrnych procesoch v štátoch pôvodu, ale aj v cieľových štátoch, kde sa chcú usadiť a treba to vidieť zo širšieho pohľadu, uznanie pristahovalectva ako štrukturálneho javu v našej spoločnosti treba vidieť e, ako niečo, čo dokáže posilniť našu spoločnosť a prispieť aj k väčšej súdržnosti a rozvoju. To znamená, že pristahovalci nám môžu pomôcť pri riešení demografických problémov a problémov so starnutím obyvateľstva a preto treba efektívne riešiť tento jav, aby sme sa e, vyhli tomu, aby pristahovalectvo sa ideologicky zneužívalo. Jeden z cieľov, ktorý ja chcem presadzovať, je väčšia osveta a komunikácia a väčšie povedomie, aby sme sa vyhli e, nejakým neblahým javom, aby sa migrácia nevnímala ako hrozba bezpečnosti a preto chcem komunikovať e, transparentne a chcem, aby sme využívali termíny, ktoré sú správne a to termíny, ktoré už existujú a napríklad sú zakotvené v rôznych dohovoroch. Treba to vidieť tak, že je to vec, e, ktorá je e, bilaterálne výhodná a preto prezident Talianska hovorí o nových uvedomelých občanoch, ktorých treba pestovať. Pristahovalec musí byť e, považovaný za aktívny e, subjekt a prínos a e, nie ako náklad pre ekonomiku a musí byť motorom rozvoja v danom štáte. U nás zahraniční pracovníci sa stále viac začínajú usadzovať a podnikať a to sa zvýšilo o 25 Napríklad sa aj štatisticky zvýšili počty bankových účtov, ktorých e, majiteľmi sú títo bývalí pristahovalci, ktorí začali podnikať e, aj e, výmena medzi štátmi pôvodu a celými štátmi musí byť vnímaná v súvislosti s týmito osobami a riešiť otázku, ako ich integrovať do školstva, zdravotníctva, tu treba zdôrazniť, že aby sme mohli splniť e, tieto požiadavky, je treba do stredovodu záujmu dať tú osobu, toho migranta, ktorý je osobou s istými právami a povinnosťami a preto aj my, naše ministerstvo, e, máme ministerstvo pre integráciu a chcem sa poďakovať pápežovi, ktorý navštívil Lampedusu a on upozorňoval na otázku práva povinností a hovoril o v ľudských hodnotách. Jeden zo základných sektorov je školstvo. Školstvo a škola je najlepšia cesta pre integráciu aj prítomnosť rôznych národností v školách je bežná v našich štátoch. Aj v Taliansku máme rôzne vzdelávacie programy na rôznych úrovniach. Rozvíjame aj e, kultúry týchto skupín. a snažíme sa aj v školách e, presadzovať e, interkulturalitu, pretože škola je len jedna a je treba, aby si deti stále vymenali skúsenosti a je treba aj pestovať jazyky týchto skupín a je treba naučiť tieto deti, aby mohli komunikovať v štáte, kde sa usadili ale tiež, aby si zachovali svoj vlastný jazyk a kultúru. Ako ministerka pre integráciu si myslím, že je treba byť v kontakte s ministerstvom školstva a to tak, aby sa škola stala nástrojom pre súdržnosť a vzájomnú výmenu znalostí a vzájomného sa učenia. Komunikujem s ministrom vnútra, ktorý sa zúčastňuje gulatých stolov na tému integrácie, pretože na našom pobreží pristávajú nové lode a to s pristahovalcami je teda potrebné mnohých zachraňovať a integrovať a môj úrad potom vyhodnocuje, kto má dostať medzinárodnú ochranu a ako príjmať tieto skupiny. My organizujeme takéto semináre, kde sa zúčastňujú medzinárodné organizácie alebo lokálne orgány a mimovládne organizácie, ktoré chránia pristahovalcov. Ministerstvo vnútra aj práce sú naši dôležití partnery preto, aby sme mohli definovať mechanizmy, ktoré budú chrániť e, tieto osoby a budú napríklad aj spolupracovať s potenciálnymi zamestnávateľmi. ktorí budú prípadne poskytovať aj špecifické učebné odbory. Som rada, že máme nový Európsky fond pre azyl a migráciu na ďalšie roky a tento dáva členským štátom Prúžnejšie a účinnejšie nástroje, aby bolo možné zlepšiť štandard e, integrácie. A tieto zdroje sú nevyhnutné, ale je potrebné tu mať správne európske politiky a spoločné mechanizmy pre integráciu týchto osôb a spolupráca so štátmi pôvodu tiež sa e, musí e, posilniť a treba bojovať aj s zneužívaním a vykoristovaním pristovalcov my sme pripravovali minulý rok smernicu, ktorá postihuje zamestnávateľov, ktorí zneužívajú pristavovcov, Je treba pokračovať na tejto ceste a prijímať mechanizmy a nástroje pre boj proti tým eh, obchodníkom s ľuďmi, ktorí zotročujú pristahovalcov. Na to je treba mať spoločnú politiku a pracovať so štátmi pôvodu v našej integračnej kultúre. Predovšetkým by sme mali do stredu záujmu klásť osobu a je treba apelovať na to, že je treba bojovať eh, proti akékoľvek forme xenofóbie, diskriminácie a rasizmu. V tomto Taliansko prijalo konkrétne predpisy a môj úrad pracuje na legislatívnych nástrojoch na prevenciu a represiu trestných činov, ktoré sú založené na rasovej nenávisti. A ras, s rasizmom musíme bojovať kultúrne a preto prijímame konkrétne akcie kultúrnej povahy. A prijali sme aj národnú stratégiu pre začlenovanie Rómov my pracujeme s rozhodnutím Európskej komisie a tu je samozrejme imigrácia príležitosť a je to príležitosť aj pre pristahovalcov, aj pre spoločnosť a pristahovalstvo znamená aj nové občanstvo, nových občanov a Už prvý deň, keď som nastúpila e, do úradu, som začala používať pojem nové občanstvo a tu je treba mať jasný štatút občana, s tým, že títo občania pristavovci musia e, plne sa zúčastňovať e, na lokalizácii je treba vyvodiť dôsledky z týchto integračných politik a treba sa spoločne zamyslieť na zákone o zákone občanství a talianský parlament už pracuje s 23 legislatívnymi návrhmi a vychádza zo spoločnej koncepcie a to uznať štatút tých, ktorí sa narodia v Taliansku a ktorí si osvoja náš jazyk a kultúru ale aj tí, ktorí sa narodili v zahraničí, budú mať možnosť získať naše občanstvo. Vláda už zjednodušila konanie pre udeľovanie občanstva a to vďaka iniciatíve môjho úradu. Máme tu teda zákon o zjednodušení tohoto konania, kde máme ustanovenie, ktoré zaistuje to, že kto sa narodí v Taliansku, bude mať talianské občianstvo automaticky, aby tam neboli žiadne byrokratické prekážky. Tu podľa mňa tento nový zákon bude veľmi účinným nástrojom pre to, aby tieto osoby mohli ekonomicky a sociálne sa rozvíjať v našom štáte. Ale pokiaľ budeme viesť neustály dialog, ukážeme ľuďom, že e, títo ľudia nie sú naši nepriatelia a že ich treba začleňovať a to hlavne v tejto ekonomicky ťažkej dobe. Treba to vidieť ako novú príležitosť nášho rozvoja. Ešte raz ďakujem pekne aj za to, že ste prijali naše pozvanie. Pani ministerka, ďakujem, že ste sa zamerali na tie body, ktoré nás najviac zaujímajú. Vnútro, spravodlivosť, e, sloboda. Máme mnohých, ktorí sa prihlásili o slovo s radou poslancov. Poprosím vás o stručnosť, aby sme sa zmestili do času, ktorý máme vyhradený. Najskôr pani Matiu. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani ministerka, naozaj je nám veľkým potešením od vás tu privítať na našom výbore. Ďakujem, že ste prišli, že ste prijali naše pozvanie. Stručne. Veľmi pozorne som vás počúvala. Hovorili ste o integrácii, o komunikácii, o kohezii, o príjmaní Takže ide o akési otvorenie sa, mm, ako keby ste mali e, naširoko roztiahnuté ruky. E, naozaj nás to hraje pri srdci. Taktiež sme hovorili, ste hovorili o právach a povinnostiach. To zaručí úspešnú integráciu migrantov. Tá zodpovednosť je na oboch stranách a zdá sa, že vám záleží na dobrej správe migračných tokov. Treba sa ubezpečiť, že nedojde k nejakým prešlapom. Taktiež ste hovorili o práci migrantov, o ich vzdelávaní. Taktiež sa hovorilo o úspešnej integrácii prostrednícom niečoho konkrétneho. Vy ste hovorili o podnikoch, to je dôležité. Hovorili ste aj o bankách. To je naozaj niečo hmatateľné, konkrétne. Ale na to, aby sa migranti cítili byť prijatí, tak musia pracovať. Keď hovoríte o komunikácii, tak ide o to e, naučiť sa jazyk. Piatok som bola e, e, v mojej rodnej oblasti, vo Vogézach. My sme eh, sa venovali prijatiu tých migrantov, ktorí po dlhej dobe získali francúzske občianstvo. No a práve naučenie sa jazyka je veľmi dôležité nielen pre nich, ale aj pre miestne obyvateľstvo, pretože to umožní úspešnú integráciu. No a tým sa dostávam k tomu, čo ste povedali v závere, teda k otázkam rasizmu a xenofóbie. Vy ste hovorili, že sa pracuje na viacerých návrhoch u vás v Taliansku. Ja myslím, že pani ministerka, že mm, môžeme mať nekonečne veľa projektov, ale to nevyrieši otázku rasizmu a xenofóbie naozaj e, potrebná je úspešná integrácia, dobrá komunikácia medzi migrantami a miestnym obyvateľstvom. To je jediné riešenie. Takže vám želám veľa úspechov. Ešte raz ďakujem za to, že ste prišli. Dúfam, že toho spravíte veľa v Taliansku, pretože si to zaslúžite. Ďakujem pani Boskurt. Ako ďalšia. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať aj pani ministerke. V prvom rade vám chcem zablahoželať za, k vašej vízii a k vašej odvahe. Zdá sa, že nemáte iba krátku dobu víziu, ako to často býva pri migrácii. Každý má na to svoje dôvody. Keď sa hovorí o migrácii, tak mám už e, dlhšie pocit, že sa točíme dokola. Preto položím úplne inú otázku. Mm, aký je definitívny zámer migrácie? Ja som dcerou imigrantov. Narodila som sa v Holandsku, vyrastala som tam a pritom ma ešte stále považujú za mm, migrantku. Kedy ste definitívne integrovaní? Sú tu isté predsudky a to myslím, že to stojí v ceste k nadobudnutiu toho občianstva. A to je veľmi dôležité podľa mňa. Pred pár rokmi sa veľa hovorilo o zabránení úniku talentov. Hovorilo sa o akejsi migrácii, ktorá môže tvoriť uzavretý kruh. Čo si o tom myslíte, obzvlášť v talianskom kontexte? Ďakujem pekne, pán Jakolino. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať aj pani ministerke za to, že láskavo prijala pozvanie nášho výboru. Mám dve otázky. Poprvé, poslednom čase, pani ministerka, sme schválili, v posledných dňoch sme schválili e, balík, ktorý trošku pozmenuje azylový režim v Európe. E, Európsky parlament sa zaoberá štyrmi spismi, medzi nimi je aj Dublinské nariadenie a hovorí sa o tom, že e, prvá krajina vstupu rieši všetky aj následné E, otázky súvisiace s konkrétnym migrantom. E, môže tu byť potreba ho chrániť alebo sprevádzať. Ale nedávno sa hovorilo, že treba sa prioritne zameriavať na revíziu tohto dublinského nariadenia, aby všetky štáty boli solidárne a zdieľali zodpovednosť. To je nevyhnutné pri migračných tokoch. Či už ide o zákonných alebo nezákonných pristahovalcov. Potom e, pápež František, e, ako ste správne spomenuli, včera bol na ostrove Lampedusa, hovoril o utečencoch, o imigrantoch, bol to veľmi intenzívny deň, obzvlášť pre tých migrantov bez ohľadu na ich e, vierovýznanie. A to nás naplňa radosťou. Vy ste hovorili o spoločných pravidlách pre všetkých migrantov a taktiež ste hovorili o tých podmienkach na získanie občianstva. E, pýtam sa, čo si o tom myslíte ako by sa dal uznať tento štatút. My sme samozrejme za integráciu, ktorá má bojovať aj proti diskrimináciám. Takže sme radi, že budeme môcť spolupracovať s vašou vládou, ako aj s ostatnými s cieľom dopracovať sa k spoločným pravidlám, aby e, vznikla skutočná solidarita, hlavne s južanskými krajinami, ktoré čelia veľkému migračnému toku. Ďakujem pekne pani López. Ďakujem, pán predseda. Ja e, by som chcel tiež e, v súvislosti s tým, čo povedal pani Kolina, sa poďakovať za to, že talianská vláda e, v tejto chvíli rozmýšľa nad tým, čo robiť s nariadením Dublin, pretože sme ho práve schválili v parlamente a je to trošku neskoro, e, že aby e, vlády vzali na vedomie, čo sa deje s nariadením Dublin. Dúfajme, že e, účelom je, e, aby všetky vlády na juhu e, vedeli o tom, čo sa deje s nariadením Dublin, pretože množstvo želateľov o azyl, ktorí sa vyskytujú v južných štátoch a ktorí pretrvajú v týchto štátoch v ťažkej a tvrdej ekonomickej kríze, kedy podmienky ešte nie sú tak, ako by mali byť preto som vám chcel povedať, že samozrejme e, sme vďační za návštevu pápeža Františka. Je to e, zodpovednosť e, politikov, aby zabezpečili, že príjmacie centra v Lampedouze sú, budú v lepších podmienkách ako teraz. A tu chcem povedať, že táto spolupráca, ktorú zriaduje EÚ s týmito štátmi na juhu, je veľmi dôležitá bilaterálna spolupráca a Rada by som bola, keby váš štát, Taliansko, malo silnejšiu spoluprácu s Tuniskom a Libiou v súvislosti s e, nasmerovaním všetkých týchto stroskotaných e, prípadov lodi a všetkých e, týchto nešťastných prípadov v Stredmarii, pretože by mohol slúžiť ako vzor spolupráca, ktorú má Španielsko s Mauritániou a bola by som rada, keby niečo také mala aj Taliansko s Tuniskom a Libiou. A chcem ti poďakovať za to, že eh, po rokoch toho, čo sme počúvali, že pricolectvo eh, sa rovná eh, trestnej činnosti, že poprvýkrát od vás počujeme iný odkaz a bolo by veľmi dôležité, aby sme začali rozmýšľať ináč. Preto som veľmi vďačná, že ste začali hovoriť iným spôsobom o tom, čo znamená pre Európu bohatstvo pristolectva. Chcela by som e, skutočne sa poďakovať za váš prehov, pretože to hovoríme len o trestnej činnosti a keď hovoríme o pristavolectve e, v súvislosti s občanmi, ktorí e, e, sú v procese nadobudania občania, je iná vec. Je tento problém naozaj ťažký, neľahký a je veľa spôsobov, vzorcov a politických nástrojov. Vy ste pár citovali, no možno ešte stále ešte trvá veľa rozvíjať, ako napríklad spolupráca medzi miestnymi samozprávami v e, štátoch pôdu, pretože tam sa môže identifikovať tá problematika. Tiež e, pomoc e, profesionálnych organizácií, ktoré na to určite potrebujú rozpočet, teda je veľa politických nástrojov, no účelom je, aby sme zabranili trestné činnosti a problému, ktorým trpíme. Poli Angelili. Pán Angelili, nech sa páči. Stručne, rýchlo. Pani Angelili, pardon. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pani ministerke, vítajte na pôde Európskeho parlamentu. Mám jednu pripomienku a je to zároveň aj otázka. Vy ste správne povedali, že otázky súvisiace s imigráciou nemôžu vyplývať iba z naliehavých okolností, treba jasné pravidlá, projekty, práva, povinnosti. Myslím, že treba taktiež e, venovať pozornosť tým najzraniteľnejším, hlavne deťom. Vy ste e, veľa hovorili aj o integrácii, o solidarite, súhlasím. Ale treba rozmýšľať aj nad integráciou a solidaritou a sdielaním alebo rozdeľovaním. A e, možno sa pýtate, prečo to hovorím všetko. Ja Ehm, som od vás skôr očakávala istú výzvu. Vy ste ministerkou, sme v Európskom parlamente a preto som očakávala skôr akýsi, akúsi výzvu eh, k solidarite. Je to podľa mňa veľmi aktuálna otázka. Na Lampedusu ne, neprišiel iba pápež František. Eh, mnohí migranti tam prichádzajú úplne zúfalí za strašných okolností a častokrát eh, si zodpovednosť eh, štáty prehádzajú ako horúci zemiak Španielsko, Grécko, Taliansko. To je otázka, s ktorou sa stretávajú krajiny Stredomoria. Preto tá potreba rozdielovať si tú zodpovednosť a aj e, spoločne byť solidárny. Ja myslím, že e, sa to týka všetkých krajín. Niektoré krajiny majú práva aj povinnosti, niektorí však majú iba povinnosti. A preto chcem, aby ste prišli s výzvou, pretože solidarita bude iba prázdnym slovom a budeme iba hovoriť. Ďakujem. Je to naozaj vynimočná chvíľa pre Európsky parlament. Moc vás tu privítať. Ja ako talianská poslankyňa sa vám chcem poďakovať za to, že ste prišli. Vaša prítomnosť má symbolický význam aj v Taliansku, aj v Európe. Súhlasím s tým, čo ste povedali, cením si to. Myslím však, že vaša požiadavka nie je určená iba našej krajine Taliansku, ale celej Európe. Európa sa musí vrátiť k tej spravodlivosti a solidarite a rešpektovaniu jednotlivcov, migrantov. Stratilo z obzoru. Potrebujeme interaktívnejšie politiky, nie iba integračné. Treba zdôrazniť ten medzikultúrny rozmer e, celej tej, celého toho začleňovania do spoločnosti Včera pápež František e, sa prihovaral nie iba kresťanom, ale všetkým veriacim, ale aj Európanom, teda, že je dôležité vrátiť sa k spravodlivosti, solidarite, bojovať proti lahostajnosti. 20 tisíc e, ľudí prišlo o život e, v Stredomori. A ja sa vás chcem opýtať nasledovné. Pýtam sa, či tu vy nevidíte nejaké protirečenie medzi tou solidaritou a zodpovednosťou a tým e, trestným činom nezákonného zdržiavania sa na talianskom území. Ja myslím, že to je určite niečo, čo by sa malo zmeniť. Sú osoby, ktoré sa ocitnú v takejto situácii z administratívnych dôvodov. To je nepriateľné. Občianstvo, e, vy ste hovorili o tom, čo sa robí v Taliansku a že by sa to malo rozšíriť na zvyšok e, Európy, pretože nie je e, rovnosť medzi deťmi, závisí to dosť od toho, kde sa narodia. A ešte jedna vec, ako povedala pani Angelili a pani Romero, otázka európskych politík. Ja myslím, že by bolo dobré, keby ste prišli s ďalšími návrhmi. Je dobré mať bilaterálne dohody s Tuniskom, aj keď sa situácia trošku mení v Severnej Afrike, ale my ako poslanci sme navrhovali bilaterálne dohody medzi Európou a týmito krajinami. A ja by som chcela poznať vaše stanovisko. Pani Keller, nech sa páči. Thank you, uh, Ďakujem pekne, pani ministerka, že ste prišli medzi nás. Nie je to časté, že e, nás navštíví nejaký minister, ktorý nie je súčasťou predsedníctva Takže naozaj môžem povedať, že váš príspevok bol nesmierne zaujímavý. Áno, potrebujeme lepšiu in- politiku integrácie. V plnej miere súhlasím s vami a prajem vám veľa šťastia pri implementácii tohto úsilia v Taliansku. Súhlasím aj s tým, čo bolo povedané v súvislosti s rasizmom. Musíme robiť viac v spoločnosti, v politike, v kultúre, všade. A vyžiada si to mnoho krokov. To nestačí uzákoniť iba, treba konať. Dôležité, aby sme si nemýlili integráciu a boj proti rasizmu, pretože nebude úlohou migrantov, aby bojovali proti rasizmu. Rasizmus sa nedá len tak vyriešiť keď e, sa povedzme, niekto dobre zaintegruje. To nie je tak úzko prepojené. Myslím, že práve rasizmus je zlý ako taký a nemusí súvisieť s osobným osudom konkrétnej osoby. Jedna otázka na vás. A ako ministerka ja pre integráciu ste prišli medzi nás na tento výbor. Do akej miery vám môže Európska únia pomôcť v tom programe, ktorý chcete realizovať. Čo si myslíte, že by mala byť úloha Európskej únie z hľadiska politiky integrácie, pretože táto politika je doposiaľ predmetom skôr vnútroštátneho zamerania jednotlivých krajín. Takže na úrovni EÚ, čo očakávate? Ďakujem. Pán poslanec Fontána. Ďakujem za slovo pán predseda. Vítame pani ministerku. Je tu viacero bodov, z ktorých s vami môžem súhlasiť, napríklad potreba bojovať proti vykoristovaniu, pretože naozaj často je to skutočné vykoristovanie a je zrejme aj to, že existuje viacero politík a koncepcií, ktoré chcete použiť a my máme tiež nejaké. Čiže je tu niekoľko otázok. Napríklad povedali ste, že migranti e, môžu byť začlenení do spoločnosti. Ja viem, že teraz je to práve dosť náročné vzhľadom na obrovské počty nezamestnaných. Hovorili ste o zahľadničných podnikateľoch a ja pochádzam z oblasti Veneta, kde vlastne ľudia neraz spáchajú samovraždu kvôli tomu, aká je situácia. A mm, ľudí vlastne ničí európska byrokracia. Záleží mm, aj na tom, ako sa vysporiadame s tými hroznými ekonomickými problémami. Keď sa bežný človek s tým ťažko vysporiadáva, tak migrant o to ťažšie. Povedali ste taktiež, že existuje dosť veľká nerovnováha v rámci našej spoločnosti a aj to je v časti dôsledok aj toho, že populácia starne. A že možno migrácia by bola cestou, ako sa to dá z časti vykompenzovať. Možno aj rodinná politika by mohla pomôcť aby sa zabezpečilo, že talianské rodiny by mali mohli mať aj viac detí a aby rodičia mali viac priestoru starať sa o svoje deti. Hovorili ste aj o tom, že význam zohráva aj kultúra. A že by ľudia mali navzájom hovoriť. Áno, súhlasíme. Ako ale riešiť e, kultúry, ktoré k nám prichádzajú cestou migrácie? To sú kultúry, ktoré mm, prichádzajú k nám a presadzujú e, právo šaria. Napríklad e, znet, znetvorovanie genitálií a tak ďalej. Nech sa páči. Pani Čulia, ďakujem za slovo. Pán predseda, vítam pani ministerku a zdieľam z časti to, čo ste povedali. Dovolte mi niekoľko poznámok. Dnes sme si vypočuli opäť e, posolstvo pápeža, ale nemyslím si, že by sme si mali míliť to, čo sa povedalo tam s tým, čo sa povedalo tu na tomto zasadnutí. Isté, to posolstvo hum, ľudskosti, humanity a teda hovorím o tom, čo vyjadril pápež. Úprimne povediac, možno to znie ťažko z mojich úst, ale ale možno tie slová pápeža eh, by sa mohli previesť do praxe aj s určitým ideologickým nábojom alebo nádychom. Je tu totiž aj takáto možnosť. Hovorili ste o tom, že teda často ste používali výraz migrant alebo imigrant a nehovorili ste o e, tej právnej stránke Podľa mňa politika prijímania migrantov nespočíva iba v tom, že sa niečo bude regulovať zákonmi. Niektorí kolegovia sa už zmienili o tom a nakoniec pred niekoľkými rokmi Taliansko bolo samo, e, keď muselo riešiť, e, muselo riešiť problém s migrantmi na Lampeduse ako by e, sme neboli súčasťou európskeho priestoru v tomto zmysle. Vychádzam z toho, čo ste povedali dnes. Aspekt bezpečnosti treba veľmi zdôrazniť v takejto debate o migrácii. A môžeme pristupovať k migrácii aj iným spôsobom, než doposiaľ. Ja by som dala prednosť inkluzívnemu prístupu. Keď ste povedali, že áno, vítame ich e, do veľkej miery, tých migrantov, ale ide o to, aby sa to zladilo aj s aspektom právnosti. Slovo má pán Borgecio. Ďakujem za slovo. Pani ministerka, predložili ste veľmi dôležitý plán A predstava je taká, že sa pokúšate urobiť niečo, čo by sme už my ako krajina chceli urobiť a prajem vám veľa šťastia, aby sa to e, podarilo. Potom by to mohlo byť e, z časti ako vzor pre konanie v rámci celej EÚ. Hm. Nikto z našej politickej strany zatiaľ vlastne nemá záujem o to, aby sa takýto plán nerealizoval. Ale otázka je, akou cestou sa ubrať pri realizácii tohto plánu. Mám tu celý zoznam rôznych vecí, ktoré uznávame my aj vy. Keď hovoríme o nezákonných migrantoch, tak sú to osoby, ktoré prichádzajú do našej krajiny nie preto, aby hľadali prácu, ale nie preto, aby si riešili problémy doma, ale prichádzajú k nám preto, lebo sú to zločinci. Sú aj takíto. Ako máme takýchto ľudí nazývať? Máme ich len vypovedať z krajiny? Áno, toto sa dialo v minulosti a nakoniec e, tieto kraj, e, takéto osoby boli vypovedané aj z vlastnej krajiny. A tak sa ocitli u nás. Takže tieto postupy a tieto procesy mm, nesú za sebou určitý tieň. Hovorím o zločine proti ľudskosti, keď sa pozrieme, ako sa zaobchádza s takýmito osobami. Keď povedzme 19-ročná osoba príde do nášho mesta a začne útočiť na ľudí, ktorí sú vo svojich autách, teda ako nazerať na takúto osobu. Je tu mnoho organizácií, napríklad aj v našej krajine. Sú organizácie, ktoré poskytujú pomoc a podporu, ale neraz pristahovalci sú vlastne využívaní, až zneužívaní. Ďakujem pekne. Vážim si, že na našom výhore prehovorila pani ministerka. Včera pápež hovoril na Lampezuse o tom, že sme zabudli plakať. Dúfam, že to otvorilo oči celej Európskej únii. Údel osôb, ktoré preplávajú alebo sa preplavia cez Stredozemné more, je niečo, čo nemôžeme nechať len tak bokom. Musíme tu hovoriť aj o solidarite. Je to téma, ktorá je v našej krajine na Malte veľkou prioritou. Je to téma, ktorej sa politici musia venovať každým dňom, každú hodinu, každú minútu. Pre nás je dôležité, aby sa to, čo sa prijalo minulý mesiac, ten balík, integrovaný balík azylový, e, aby sa implementoval čím skôr. A Európsky parlament prejavil mnoho solidarity s krajinami, ako je tá naša, ale žiaľ, táto solidarita nie je javom, ktorý by sme boli našli aj na Rade EÚ. Je pre nás ťažké povedať doma ľuďom, že odkedy sme vstúpili do EÚ, tak nás nik nepočúva a je pre nás ťažké povedať doma ľuďom, že sú to hlavne vlády iných členských štátov, ktoré nám nechcú pomôcť s tým, čo pokladáme za európsky problém a vyžaduje si to celoeurópske riešenie. Ďakujem za slovo. Ďalšia pani poslankyňa má slovo. Chcem poďakovať pani ministerke za to, že prišla medzi nás a že je pripravená odpovedať na naše otázky. Ja mám skôr poznámku než otázku. Hovorí sa tu často o probléme pristahovalectva. Koncept problémov, ktorý sa týka migrantov, Keď sa tento aspekt kritizuje, vieme, o čo ide. Ale potom príde církevný predstaviteľ, hovorí o svojej viere, hovorí o solidarite, ale solidarita to nefunguje len preto, že to, o tom hovorí pápež. Pravda. Celá Európska únia funguje na báze solidarity a o čom hovoríme, keď hovoríme o solidarite. Každá osoba si zaslúži, aby sa s ňou zaobchádzalo korektne. Osoby, ktoré prídu na naše územie, nemusia byť nevyhnutne hneď pokladané za zločincov a nemusia hneď skončiť v nejakom administratívnom záchytnom centre. Nemusí tam byť hneď ten rozmer podozrenia, keď sa pozrieme na Lampedusu, musíme si položiť otázku. Ako ľudia reagujú na Lampedusu? Pretože sú tu rôzne reakcie a dnes sa reaguje ináč, než pred nedávnom ešte. A čím to je, že tie ľudia ešte stále naďalej prichádzajú na Lampedusu a tí ľudia na nich sú v hrozných podmienkách. K tomuto problému sa pristupovalo rôznou cestou alebo rôznymi spôsobmi, nie vždy najlepšími. Máme tieto záchytné strediská, kam prichádzajú v rámci prvého kontaktu pristahovalci alebo uchádzači o azyl. Čiže máme tu pravidlá a tieto sa hneď, začínam, hneď na začiatku príbehu snažíme uplatniť. Dôležité je, že keď hovoríme o solidarite, má to byť európska solidarita. Slovo má pán Klés. Ďakujem za slovo, pán predseda. Krajina ako Belgicko práve poukazuje na to, že by bolo treba riešiť problémy hneď pri koreni, už v krajinách, odkiaľ migranti prichádzajú. Keď existuje zákon šaria, a ak sa ten prenáša do Európy, napríklad poligamia, mrzačenie ehm, genitálie a ďalšie zvyky tohoto typu. To je v rozpore s tým, ako my vnímame základné ľudské práva. Hovorili ste o právach i povinnostiach a pokladáte za povinnosť migrantov osvojiť si tieto ľudské práva a uplatniť ich v svojom živote? Isté je tu aj záujem o to, aby sme zaintegrovali migrantov do spoločnosti. Celkový objem migrácie môžeme povedať, že tu v Bruselu, v Bruseli máme mnoho imigrantov, ktorí prichádzajú z oblastí mimo európskych. Poskytovanie vzdelania by mohlo problémy zmenšiť, práve v záujme e, zlepšenia možnosti integrovania týchto ľudí je potrebné vytvoriť kvalitný systém vzdelávania. Ide práve o osoby, ktoré nemajú ináč možnosť nájsť si prácu. A ide o to, aby tieto osoby neboli záťažou sociálneho systému danej európskej krajiny. Ďakujem. Teraz poprosím pani ministerku, aby reagovala na to, čo odoznelo momentálne v sále. Poprosím vás, pani ministerka, keby ste mohli zhrnúť tie odpovede v tematických blokoch. Ešte raz vám ďakujem, že ste prišli medzi nás. Nech sa páči, máte slovo. Áno, ďakujem vám za túto debatu, ktorá je ozaj veľmi živá. Deuta nám ukazuje, že v politike aj mnoho vášní a nadšenia. Je tu celý rad otázok, ktoré sa týkali toho, ako možno hovoriť o zaintegrovaní osôb, ktoré sa narodia síce na území EÚ, ale nie sú schopní sa zaintegrovať. Dovolte mi, aby som sa zamyslela aj nad úlohou ústredných orgánov, ale aj orgánov regionálnych a miestnych. Často tieto orgány majú aj nejaké plány, ktoré sa týkajú migrácie, majú k dispozícii aj rozpočet nejaký a ten nie je všade rovnaký. A je tu snaha riešiť migračný problém aj touto cestou. A potom je tu ešte iná časť a to je usadenie sa na danom území. V tomto zmysle treba skúmať e, politiku danej krajiny, napríklad politika bývania. Dôležité je, aby sme zabezpečili do istej miery premiešanie populácie, aby nevznikali getá. Ide o to, aby sa tie osoby neuzavreli do svojej komunity, lebo potom je to už ťažké, aby sa dostali z toho začarovaného kruhu, do ktorého sa predtým dostali. Toto je práve jeden z veľkých problémov, a ďalej, pokiaľ ide o tie staršie generácie, ktoré žijú v getách, tieto nemajú vlastne žiadne kontakty s inými osobami a veľmi často potom v týchto podmienkach geta sú ponechané tieto osoby svojmu osudu čiže fungujú tieto osoby v rámci úzkej komunity. E, toto treba nahradiť e, tou integráciou, respektíve premiešaním komunít. Potom je tu aspekt kultúry a školstva. Ja som hovorila o školstve a vzdelávaní. Politika integrácie by mala, práve začať v školských hlaviciach. V školách treba urobiť tieto prvé kroky. A to je prierezová záležitosť, čo sa netýka len jedného odvetvia, Musíme začať eh, hovoriť, eh, že sa začína školstvom, potom je to cez zdravotníctvo, sociálnu sféru a tak ďalej. V rámci školy taktiež treba žiakom vštepovať kultúru rovnosti práv. Je dôležité, aby žiaci mali možnosť študovať aj dejiny iných národov a národností. Toto by určite pomohlo, podľa mňa, a umožnilo by to lepšiu komunikáciu, nadvezovanie priateľstva aj na úrovni školy. Ďalej, e, voľnočasové aktivity, šport, to je tiež veľmi dobrý integračný faktor, ktorý spája ľudí, hlavne mladých. Treba investovať do mladých ľudí, do detí, snažiť sa o to, aby sa integrovali od ranného veku. Keď sa hovorí o integrácii, tak treba vziať do úvahy rôzne sektory, rôzne faktory a položiť ich na stôl spoločne. K téme integrácie sa často pristupuje, ako by to bolo niečo separátne, aparte. A je to však téma, ktorá má prierezový charakter a musí sa týkať všetkých našich rezortov. Téma integrácie a komunít, ktoré sa nechcú integrovať, to je samozrejme vec, ktorá sa rieši vo viacerých krajinách a rôzne krajiny majú na to rôzne politické koncepcie. Treba sa snažiť o to, aby tieto osoby mohli participovať na spoločenskom živote, na politike, na ekonomike, a kultúre. Počuli sme tu aj e, otázku dublinského nariadenia. Ja tu hovorím v sídle Európskeho parlamentu a vy ste riešili otázku dublinského nariadenia? Áno, máme v rôznych krajinách e, vážne problémy, hlavne na juhu Európy. Sú tu naliehavé situácie, kedy prichádzajú pristahovalci ale nemôžeme hovoriť, že je to len aktuálna, naliehavá situácia. Keď sa pozrieme na Lampedúzu, tam to beží už 10 rokov táto situácia. Takže treba sa začať na tento pozre- problém pozerať aj z iného aspektu, z hľadiska prevencie, čiže z dlhodobého hľadiska. Dôležité je, aby celá Európa niesla zodpovednosť. Nie je to len vec e, krajín, ktoré sú na juhu Európy. Aj vy tu v Európskom parlamente ste na to apelovali. Európa musí byť spoločenstvo, ktoré sa bude zaoberať všetkými bodmi, teda nie len tým, keď treba riešiť nejaké konkrétne témy. Máme tu celý rad noriem, predpisov, ktoré ani nie sú ratifikované vo viacerých štátoch. Európa musí vlastne fungovať naozaj ako spoločenstvo, čiže má konať spoločné. Napríklad na budúci rok vo voľbách, ale aj v tých nastávajúcich rokoch. Prečo neurobiť nejakú kampaň a snažiť sa posilňovať to povedomie spolupatričnosti v rámci Európy. A prečo nepovedať ostatným štátom, čo to je Európa? Nemôžeme sa prebudiť vždy len vtedy, keď už sa niečo stane. Musíme sa vedieť poučiť zo svojich chýb z minulosti, preto, aby sme potom dokázali na tom stavať a niečo vybudovať. Musíme e, zdôrazňovať aspekt prevencie. Ja apelujem na vás, na Európu, pretože je potrebné uvedomiť si, aké sú práva a povinnosti každej krajiny. Prečo niektoré krajiny ešte neratifikovali niektoré normy? Kam sa podelo to spoločenstvo? Tu by sme práve mali vyslať silný apel, mali by sme apelovať na pomoc. Ak tu ale nebude ten silný pocit solidarity a spoločenstva, potom ja ako ministerka pre integráciu o svojej roli budem úplne ako marginálna. Všetci sa musíme predsa snažiť o krok vpred a preto ja apelujem na vás. Vy ste sa ma pýtali, aký je môj postoj, tak ja apelujem na vašu zodpovednosť tu na tomto fóre. Ďalší bod sa týka trestnej činnosti alebo trestného činu nezákonného pobytu pristahovalce. V Taliansku sa to pokladá za nezákonný čin, čiže trestný čin, ale u nás to vlastne nemá e, opodstatnenie. Taliansko spolu s Európou sa spoločne nad týmto zamýšľajú a takýto trestný čin musí byť vnímaný ako niečo, e, čo je prostriedok pre boj proti pašerákom. Potrebujeme nejaké nástroje a treba to skúmať aj z toho, či to môže fungovať v konkrétnej situácii. Nede o to, aby sa z toho robila politická propaganda. Musíme si uvedomiť, že my politici predsa zastupujeme občanov a preto sa musíme správať určitým spôsobom a musíme príjmať nástroje, ktoré budú občanov chrániť. Budú chrániť aj ekonomiku a spoločnosť. Mali ste toľko otázok, e, ak dovolíte, pokúsim sa ich zhrnúť alebo zoskupiť e, do tematických skupín. Áno, to posolstvo pápeža Františka. No takáto otázka, aj ma to prekvapilo, že tu odznela, veď predsa samozrejme politik musí načúvať posolstvám, ktoré prichádzajú zo spoločnosti a musí sa to odzrkadliť potom v nejakých politických projektoch, aby sa to potom mohlo previesť do konkrétnej formy a riešiť to, čo sa nedarí. Ja musím počúvať to, čo hovoria občania. Ja slúžim svojej krajine, musím počúvať hlas každého, bez ohľadu na to, akého je vierovýznania, akého je farby, ako jej farby pletie a tak ďalej. Musím toto všetko počúvať a aby sa povedalo, že ja som zneužila pápežové slova, tak to sa mi zdá dosť zvláštne. Však aj on hovorí o tom, že centrom záujmu má byť človek. A tí, ktorí umierajú na mori, sú predsa ľudia. A záujmom našej politiky majú byť ľudia, má to byť človek. A to hovorí aj naša talianská ústava predsa. Opakujem, je to naša talianská ústava. V článku 2 sa práve hovorí o tom, že je to človek a toto ten europoslanec musí poznať predsa. Takže centrom našej politiky má byť človek. Takže sa musím brániť e, proti tomu, že som zneužila posolstvo pápeža. To je veľmi prapodivné konštatovanie. Naše inštitúcie, naši politici musia byť schopní e, realizovať takéto <laughs> projekty v záujme občanov. Pani ministerka má slovo, prosím. Bola mi položená ďalšia otázka, a ktorá sa týka otázky e, osob, ktoré sa dostanú do Talianska. Išlo o to, že zmiešavame nezákonných pristahovalcov a tak ďalej. E, čo to znamená? tajný pristahovalec, ktorý sa dostáva tajne na územie. Je to pristahovalec, ktorý potom bude tajne na územie, ale to neznamená, že to je zločinec. Je to osoba, ktorá sa dostane na naše územie. Môže to byť nejaký zločinec, ale je treba to lepšie pochopiť a oddeliť potom e, v štáte sú veľmi prísne zákony na to. Ja som ministerka pre integráciu Talianska, som tu z titulu mojej funkcie a hovorím ako ministerka pre e, integráciu za Taliansku republiku, takže otázka, ktorá sa týkala otázok, ktoré sa týkali kritiky Republiky Kongo je na vládu Republiky Kongo a ja chcem na to zareagovať tým, že mám pas Republiky Kongo, ale som tu z titulu ministerky, že som medvala ministerka pre integráciu Talianskej republiky. Takže ministerka zastupuje Taliansku republiku. Ja reagujem len ako ministerka Talianskej republiky, takže nebudem tu reagovať na otázky, ktoré sa týkajú Demokratickej republiky Kongo. Ak ich máte, tak sa s nimi obráte na Demokratickú republiku Kongo. Ďalej otázka mm, toho 15-ročného dievčaťa, ktorá podala trestné oznámenia na tých pašerákov, ktorí ju vykoristovali. My na to predsa máme nástroje, ako proti tomu bojovať, no treba ich posilňovať. To je pravda. Sú to slové nástroje, treba sa snažiť ich posilniť, aby sme dali väčšiu ochranu týmto osobám a nie, aby sme niekoho trestali. Takáto kritika musí byť konstruktívna a musíme sa snažiť pomôcť miestnym orgánom. A potom e, ďalší bod, ktorý sa e, týka osôb, ktoré sa k nám dostanú a majú rešpektovať zákony v Európe. Ja si myslím, že v každom štáte, keď sa hovorí o občanoch, treba vychádzať z predpokladu, že pre každého občana ja som nevidela a nerobila žiadny rozdiel. Každý občan, teda má práva a povinnosti. A to je zásadná otázka. Pokiaľ niekto pácha trestnú činnosť, tak na to je zákon. Ak niekto sa dopustí na silnej trestnej činnosti a ak niekto niečo spácha, tak na to sú predpisy. Samozrejme ani násilie nemá farbu pleti a nepatrí do nejakého etnika alebo komunity, ale keď sa niekto dopustí násilnej trestnej činnosti, je treba hľadať príčinu tej trestnej činnosti a nie sa snažiť to nejako nalepkovať, že to je privlastok nejakého etnika. Ak osoba spácha trestný čin, no nemôžno to nalepkovať, že to je preto, že to je z nejakej komunity alebo z okruhu ľudí. Asi nedokážem zodpovedať všetky otázky, možno som vynechal niektoré zásadné body. Ak je tak, som vám k dispozícii. Ancora. Ďakujem pani ministerke a ďakujem za túto rozpravu, ďakujem za vašu odvahu a angažovanosť. Ak um, dobre um, som si vyložil um, tento pocit výboru Libe. Ja predpokladám, že to nie je posledný krát, čo sme vás pozvali na tento výbor a určite a naozaj vám prajeme veľa úspechov pri riešení e, problémov e, integrácie ako ministerke Talianskej republiky. Niente male, niente male. <laughs> Eh, rivedremo un'altra volta, sono sicuro. Grazie di essere venuta ancora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 we waived the minister and her team. Surely it's been a hot point. Teraz sa rozlučíme s pani ministerkou. Je to mm, horúci bod na programe nášho rokovania. No prosím, tí, ktorí chcú opustiť e, miestnosť, tak to urobte potichu, pretože ľutujem, že musím počítať s tým, že bod 25, ktorý je najdôležitejší, bol skrátený kvôli náročnosti tejto rozpravy, ktorá prebehla, ten sa týka ochrany e, ľudí e, v súvislosti s e, spracovaním údajov. Boli k ochrany údajov a obaja spravodajcovia Filip Albrecht ktorý má na starosti nariadenie a pán Dimitris Ducas, ktorý má na starosti smernicu. Určite všetci viete, že toto je naj relevantnejšia vec. Budeme ju mm, prebrať v skrátenom čase na programe, pretože stále ešte máme ďalší bod programu, to je spoločná schôdza s výborom DV, ktorá je ohlásená na 17.35 na poslednú hodinu teda 45. To sa týka spoločnej schôdze s výborom DV. Mali by sme pamätať na to, že aby sme kolegov nenechali čakať, takže chcem, aby sme dodržali čas, ktorý máme na tento dôležitý bod a navrhujem, aby sme postupovali ďalej a vypočuli si od spravodajcov, čo majú povedať a potom otvoríme rozpravu a dáme minútu komisii a rade. Prvé slovo patrí pánovi Albrechtovi, ktorý má na starosti naredenie. Yeah, of course. Ďakujem, pán predseda. Samozrejme. Toto je sklamaním, že teraz máme tak málo času. Pol hodina je aj tak málo, no pokúsim sa to skrátiť a uviezť vám krátku aktualizáciu terajšieho stavu a potom si vyhradíme čas na výmenu a dáme vám príležitosť, aby sme si vymenili názory k tomu obsahu, čo zatiaľ možné nie je teraz, k postupu nastal pokrok e, pri hľadaní kompromisov, hoci samozrejme je to výzva, aby sme urobili kompromisy v takomto zložitom spise, kde je tak veľa pozmeňujúcich návrhov na stole. Musíme odložiť naše hlasovanie v Libe a teraz budeme postupovať a dúfame, že budeme mať hlasovanie najneskôr v oktobri tiež bude rada v oktobri a dúfame, že aj rada ehm, bude mať všeobecný prístup v oktobri a potom dospejeme spolu s krokovaniam a trialogu s parlamentom a radou. Môj dojem, potom ako som si pozrel tie kompromisy, ktoré riešime a aj veľmi dobrú prácu, ktorú vykonalo írske predsedníctvo, je taký, že nie sme tak ďaleko. Postupujeme viac menej s rovnakým všeobecným prístupom. Chceme harmonizovať e, pravidlá na základe naredenia z 95. A je jasné, že musíme riešiť e, výzvy spojené s digitalizáciou a hromadným e, používaním údajov každodenne a vidíme, že to predstavuje výzvy aj pre občanov a spotrebiteľov a tiež e, kontrolorov a spracovateľov údajov. Takže musíme zosúľadiť všetky tieto veci na našich skôdzach. Môžem ešte raz povedať, že spolupráca s tieňovými je veľmi dobrá a dokázali sme dospieť k dohode a nájsť viac menej konsenzus čo je veľmi dôležité, aby sme ukázali občanom, že my ako Európsky parlament stále sledujeme tú myšlienku, aby sme dali našim občanom spoločný rámec pre ochranu údajov hlavne v týchto časoch. A veľmi sa na to teším a dúfam, že stále môžete zapracovať dôveru do práce vašich tenných spravodajcov aj mňa ako spravodajcu, ale potrebujeme ešte viac času, no dúfam, že tu určite je jasné, že musíme zabezpečiť kvalitu a na to treba niekedy čas. No nakoniec by som rád trošku viac tlačil na harmonogram, aby sme dospeli k záveru o tejto všeobecnej dohode v septembri, oktobri, aby sme začali rokovať s radou. Toľko chcem zatiaľ povedať a dúfam, že budeme môcť pokračovať priamo po e, letnej prestávke a dospieť k zavram. Also... Ďakujem, pán Obrek, za vaše úsilie. Ľutujeme ten časový tlak, no ďakujeme vám za úsilie zhrnúť e, a čo najlepšie využiť vaše názory. A teraz pán Drices pre smernicu. Example. Ďakujem, budem dodržať príklad pána Obrekta, budem stručný k otázka. otázkam netreba, aby som viac povedal, môžem eh, vychádzať z toho, čo povedal Jan Albrecht, keďže smerica aj e, eh, naredenie pre nás balíkom. Chcem vám pár slov k tomu povedať na konci vystúpenia eh, k terajšiemu stavu a práci na smerici Možno, môžem povedať, že som v lepšej alebo milšej situácii s tou smericou, E, Pracovná zaťaž nie je taká obrovská a môžem tiež povedať v prvom rade, že máme výbornú spoluprácu so všetkými tieňovými a chcem teraz sa poďakovať všetkým kolegom za ich veľmi otvorený prístup a dobrú spoluprácu. Po druhé, môžem tiež povedať, že s našou prácou e, schôdzi tieňových pri e, hľadaní kompromisných pozmeňujúcich návrhov môžem eh, povedať, že skoro sme hotoví, pretože v smernici, ak to tak môžem nazvať, máme dve rôzne kategórie článkov, ktoré posudzujeme. Možno si pamätáte z predchádzajúcich diskusí, že cieľom smernice je, aby sme mali čo najviac harmonizovaný jazyk s nariadením. Takže je tu značný počet eh, článkov smernici, ktoré majú podobné články naredenia. Teraz čakáme s tým, ako to skončí s nariadením v tých článkoch a potom ich môžem prevziať do smernice. K tým ďalším článkom, ktoré ostávajú, tu môžem povedať, že sme skoro dokončili aspoň úlohu a v septembri, keď budeme mať e, o jedného, dvoch viac, viac chôzok tieňových spravodajcov, budeme môcť e, dokončiť prácu na smernici. Dovolte mi to dokončiť s pár slovami o prístupe k tomuto balíku. Nechcem zaťažovať týmto kolegov, poznáte tú argumentáciu veľmi dobre. Chcem len dodať následovné. Teraz e, e nastáva e, e, nový pohyb a rád by som hovoril o dobe po programe PRISM k ochrane údajov v Európe. Bol to naozaj budiček pre všetkého verejné názory e, a mienky sú veľmi citlivé a citlivejšie pre ochranu údajov. My ako parlament sme povinni brať naozaj vážne toto citlivé vnímanie v našej práci. To znamená, že musíme zrýchliť našu prácu a súhlasím s tým, čo Jan povedal k tejto veci. Takže čo sa týka smernice, chcem opäť zopakovať, že aspoň my ako Európsky parlament musíme trvať na balíkovom komplexnom prístupe a súkromná sféra musí mať rovnaké zaobchádzanie ako aj verejná sféra a preto ten celistvý prístup je dôležitý a ja vyzývam všetkých kolegov a všetky politické skupiny v parlamente, aby neopustili tento celkový prístup, aby si uctili úvodné stanovisko Európskeho parlamentu a chcem všetkým pripomenúť, že sme to boli my, teda Európsky parlament, ktorý povedal, že chce mať jeden spoločný legislatívny predpis, ktorý pokrýva všetky oblasti ochrany údajov, takže dovolte nám, aby sme si splnili náš záväzok a neopustíme uh, tento celistý balíkový prístup a dúfam, že všetci kolegovia a skupiny sa k tomu pridajú. Charles, you haben das Ďakujem, pán Rucas, uh, tieňový spravodajca má slovo, nech sa páči. Dúfam, že budem môcť zobriť e, e kratšie, pretože e, nás čas tlačí. Chcem sa poďakovať obom spravodajcom za prácu, ktorú robili. Teraz je to mm, veľmi intenzívne, čo sa tu snažíme urobiť a je to prirodzene pred letnými prázdňami, e, že, e, sa, e, že tu nastáva u jedného či druhého únava. A e, ja e, rátam s tým, že v oktobri budem môcť e, o tom hlasovať a nevychádzam z toho, že keď sa vrátime po prázdninách v septembri, že tie štyri otvorené veci, ktoré ešte musíme opraviť, že sa vám to podarí. No ja um, pevne počítam s oktobrom a budem na tom pracovať a myslím, že u obok spravodajcov je zhoda s touto líniou Ďalej nemôžem k tým veciam e, viac povedať, pretože neprebehla dostatočná diskusia a preto je rozumné povedať, že si vyhradíme čas do oktobra a uh, potom to aj dokončíme. Čo Dimitra Zuca správ povedal v súvislosti so smernicou, naozaj treba posúdiť, či tam vlastne uh, sa uberáme správnym smerom a či uh, ešte by sme sa nemali e, viac rozsiahlejšie a komplexnejšie zabrať tou tematikou. Potom by do oktobra sa to nedalo naplniť, ale ja myslím, že týmto celým balíkom e, sa uberáme správnym smerom a potom dúfam, že do oktobra to budeme môcť odhlasovať. Thank you very much, Chairman. Uh, Ďakujem, pán predseda v mene skupiny ALD môžem povedať, že trváme na e, vysokých e, štandardoch nariadenia o ochrane údajov, ale tiež na e, jasnej a použiteľnej legislatíve a vzhľadom na to, že toto je priamo aplikovateľné nariadenie, tak by sme nesplnili naše povinnosti zákondarcov, ak by sme nezabezpečili, že znenie, na ktorom sa zhodeme, um, bude mať vysokú kvalitu a bude jasné čo do významu. A ja osobne vôbec nejako e, neospravedlňujem, e, keďže e, ja som tieňový spravodajca v dôsledku nehody kolegu Alvara, že sa snažíme určiť presné význam slov v znení komisie a aj v pozmeňujúcich návrhoch spravodajcov a ďalších. Som rád, že spravodajca súhlasil, že akceptuje niektoré z návrhov a zmien, ktoré navrhla ALDE, kde údajne predpokladám, že súhlasil, že to pomôže vyjasniť veci. Samozrejme chcem mať čo najlepšie pracovné vzťahy s celým týmom. Osobne sa domnievam, že eh, táto práca mohla byť vyriešená v tom programe trošku ináč. No, eh, nemôžete prepísať históriu. Tiež chcem povedať Janovi, že nie som si úplne istá, že môžeme dosiahnuť konsenzus, lebo konsenzus eh, môže znamenať najnižšieho spoločného menovateľa miesto najvyššieho spoločného menovateľa. A Viem, že sú oblasti, kde e, by to nemuselo znamenať, že to e, vytvorí najlepšie e, výsledky v britskom texte, v ktorý budú môcť dôverovať naši občania aj podniky a nebude na to treba armádu právnikov, ktorí boli príjemcom, mali prospekt z toho textu, ktorý napíšeme. Preto Chcem povedať, že aj pred e, tými odhaleniami o NSA Prisma Tempora sme vedeli, čo sa deje a sme to dôzni našim občanom, aby sme sa čo najviac e, snažili, aby sme tiež e, znovu zavedli tú doložku anti-Pfizer, ktorú odtiaľ vylúčila podpredsednička Redingova A musí ešte veľa práce prebehnúť na tému toho, že parlament eh, bude mať kontrolu nad spravodajskými činnosťami. Často môžeme zabezpečiť naredenie, často smernici a časť eh, prostredníctvom politickej a diplomatickej práce. Som pripravená eh, prispieť čo najlepšie k textu, ktorý, na ktorý budem môcť byť hrdý a ktorý bude e, životaschopný pri aplikácii našim občanom. Thank you very much. <laughs> Um... Ďakujem pekne. Tri body. V prvom rade sa chcem poďakovať spravodajcom. Bola to obrovská práca, ktorú odviedli za posledné ktorá bola odvedená za posledné roky. Teraz hovoríme o kompromisoch a treba povedať, že keď sa pozrieme na veľké očakávania, ešte počas e, tohto volebného obdobia, tak potom musíme hovoriť aj o e, čase. Nemôžeme dobehnúť teraz to, čo sme za posledný rok zameškali. E, čas nás tlačí. Ja to samozrejme ľutujem, že sa to ešte preťahuje, že naďalej diskutujeme, musíme diskutovať, aj keď e, niektoré veci sa opakujú. Za posledný rok viac k tomu nepoviem, ale poviem ešte, že máme istú zodpovednosť nielen za kvalitu, ale aj za isté rozumné časové lehoty. Ďalšia vec, Ehm, vidieť to ako balík, to si vyžiada veľké úsilie, musíme to e, vydržať až do konca. Tá rozhodujúca bitka nás ešte len čaká, predpokladám. A ja dúfam, že tie posledné otvorené veci sa podarí vyriešiť. A ešte jedna požiadavka. Je to dosť špecifická, ťažká otázka, o ktorej roky hovoríme, ale bola by som rada, keby sme na výbore možno mali hodinu, dve, ako to zvykne byť na iných výboroch, aby sme mali súbor e, návrhov, pozmeňujúcich návrhov, o ktorých by sme potom všetci mohli hovoriť, aby sa to neza, nerobilo v istých uzavretých krokoch, ako tomu bolo v minulosti pretože v konečnom dôsledku rozhoduje parlament, len musí vedieť, o čom rozhoduje a na to potrebujeme viac času na výbore. Ďakujem, pán Hattenhauser. Ďakujem pekne. Stručne je dôležité, aby sme to čo najrychlejšie doviedli do úspešného konca, pretože ťa, časy sú ťažké, e, je tu e, kauza prízm a preto musíme ukázať, že ako EÚ môžeme konať. A tento balík o ochrane údajov je naozaj príležitosť to dokázať. Pre mňa je taktiež dôležité, aby článok 42 e, pôvodného návrhu komisie bol opäť e, zapracovaný. Čiže tomuto venovať pozornosť. Ďakujem, pán Vandenkamp. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som presvedčená, že presvedčený, že e, obaja spravodajcovia sa snažili intenzívne o kompromis, ale ako bežný člen tohto výboru musím povedať, že som trošku netrpezlivý kedy uvidíme výsledok. Teraz sa hovorí, že budeme hlasovať na výbore v októbri. Je to isté, môžete to zaručiť, Jean-Philippe, že sa toho dožijeme, pretože my ako členovia výboru pre vnútorný trh chceme e, prehlbiť tento vnútorný trh, e, završiť ho a na to potrebujeme taký globálny prístup. Blížia sa voľby a povedzme si to úprimne, ak naša rada nebude až tak, rýchle, tak rýchla, tak to všetko bude až po voľbách. Preto si myslím, že tá situácia nie je najlepšia. Samozrejme chápem, že e, e, kvôli kauze ako prízem máme viac práce, ale e, ak to takto pôjde až do volieb, tak sa to nikdy neskončí. Takže prosím o isté výsledky a čo najrychlejšie. Ďakujem pekne, pán Vandenka, pani Romero. Eh, Ďakujem za slovo. E, áno, tie nemecké voľby majú svoj dopad, ale e, Rada vo svojom e, vyjadrení e, sa vydrala aj k tomuto. Napríklad Litva e, hovorila aj o naredení, aj o smernici a hovoria o tom, že majú záujem na tom, aby to bol balík. Ale zároveň tu existuje to blokovanie. Je tu problém s verejným sektorom a so začlenením do tejto témy. Neviem teda celkom presne, E, moja kolegyňa a priateľka Sara Ludford, či hovorila presne o tomto, pretože pán Alvar veľmi obhajoval túto náročnú tému. Neviem, ako sa táto téma dorieši. A nie ide len o to nariadenie, je tu aj aspekt teritoriality a myslím, že komisia e, sa veľmi jasne k tomu vyjadrovala Neviem teda, či sa uberáme správnou cestou. A v súvislosti s problémom e, programu PRISM, tiež nevieme. No, máme tu určitú smernicu európsku, ale kiež by sme už čím skôr doriešili otázku teritoriality. A americké zákony e, sú jednoznačné a nie je možné v danej oblasti z našej strany zasahovať. Ale musíme reagovať. My, parlament, musíme v rámci toho balíka o údajoch nejak reagovať. Nede len o ochranu dát, máme tu ozaj veľmi zásadný problém. Ďakujem. Ospravedlňujem sa, ale naozaj meškáme. Eh, meškáme. Určite si to všetci uvedomujeme. Ale teraz sa to ešte nekončí. Hneď po lete sa k tomu vrátime. Je to zásadná otázka. Áno, je tu istý časi, časový tlak, ale napriek tomu ešte dáme minútu komisii, pretože potom sa chcú aj spravodajcovia k tomu ešte vyjadriť. Samozrejme aj rada potom. Áno, chápem, pán predseda, iba minútu. Ja chcem povedať, že si vážime prácu parlamentu. Sme taktiež za rýchle schválenie tohto balíka. Sme za tento postoj, teda vnímať to ako Pálik. Dúfame, že sa parlament k tomu dopracuje ešte v tomto volebnom období. Dúfam, že to bolo dosť stručné. Rada. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako povedal minister e, pred asi hodinou, balík o ochrane údajov bude prioritou litovského predsedníctva. Budeme na tom tvrdo pracovať vložíme sa do toho, pokúsime sa to posunúť vpred na rade, aj keď je to zložitý legislatívny návrh, ale ostane to ako balík. Zameriame sa možno mm, prioritne na nariadenie, ale súbežne budeme hovoriť aj o smernici. K tomu, čo povedala pani Romero López, e, e, zatiaľ sa nerozhodlo na rade o tom, aký nástroj nakoniec bude zvolený. Hovorilo sa aj o praktickej e, uplatnitení v praxi, ale zatiaľ e, nie je rozhodnuté, že by sa niečo z rozsahu pôsobnosti malo vyňať. Ďakujem pekne e, spravodajcovia, ale zopakujem, že ešte sa k tomu vrátime hneď po letnej prestávke, takže prosím pár slov na záver ako e, som už povedal, máme tu spoločnú schôdzu s výborom DV a už máme 15-minútový sklos. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem za túto diskusiu, ďakujem hlavne tieňovým spravodajcom, ktorí nesú na pleciach nemalú váhu. Mali sme viacero e, spoločných zasadnutí a musíte si uvedomiť, že mm, naozaj to nebolo ľahké zorganizovať e, tieto skupiny. Niektoré skupiny sa dokonca e, schôdze, niektoré skupiny sa dokonca stiažovali, že ich je priveľa, takže musí to byť e, realistické aj pre sekretariát, všetci sú zavalení prácou otázka konsenzuálneho prístupu súhlas, súhlasím. V konečnom dôsledku nebudú všetci spokojní to je mm, jasné pri, takejto, eh, pri takomto nariadení, ktoré sa dotýka takého veľkého počtu oblastí. Nie všetci budú úplne spokojní, musíte byť pragmatickí pri hľadaní spoločného eh, riešenia. Takže potrebujeme akýsi, akúsi spoločnú normu. A my sme sa v tomto parlamente dohodli, že teda v uznesení z júla 2007, teda, že budeme mať jednotnú normu, ktorá e, začne na úrovni ochrany zo smernice z 95. A keď sa pozrite na niektoré pozmenujúce a doplňujúce návrhy, tak niektoré sú pod touto úrovňou ochrany z 95. Takže myslíte na to, e, musíme rešpektovať to, na čom sme sa dohodli a potom sa pragmaticky dopracovať k riešeniu a potrebujeme mať aj čo ponúknuť. Môžem vás ubezpečiť o tom, že na moje návrhy sa snažili zohľadniť mnohé výhrady, ale určite nebudem môcť zohľadniť všetko, ako povedala Sara Latford, ak chceme nariadenie, ktoré potom bude priateľné pre mnohých e, a nie iba 51, 51% tohto parlamentu. Občania očakávajú od nás jednotnosť a hlavne čo sa týka vyjednávaní s radou. Asi by to bol taktiež inteligentnejší mm, postoj. Ďalší spravodajca. Ďakujem pekne. Chcem sa všetkým srdačne poďakovať všetkým spolupracovníkom z politických skupín zo sekretariatu za naozaj ťažkú prácu. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda, ďakujem za vašu spoluprácu. Určite si uvedomujeme túto situáciu, ale musí to pokračovať E, ideme na ďalší bod nášho programu. Niektorí prichádzajú, niektorí odchádzajú a preto poprosím, aby ste to zvládli v tichosti. You, you And... Ďakujem kolega ale ja ďakujem vám za trpezlivosť a spoluprácu. Máme tu posledný bod programu. Of... Prizvali sme výbor DV. Trošku museli počkať, pretože sme mali časový sklz. Mali sme tu totižto viacerých ministrov s prezentáciami, preto ďakujeme za vaše pochopenie, takže priamo k veci. Je tu oznámenie komisie o migrácii a rozvoji. Prezentáciu spraví zástupca generálneho riaditeľstva HOME, pán Rob Rapsenberg. Vítajte na našom výbore. Áno, vidím vás a taktiež pani Ellen Burgat, zástupkynia e, generálneho riaditeľstva DEFCO. A potom dostane slovo pán Bern Hemingway, regionálny riaditeľ e, pre regionálnu kanceláriu Medzinárodnej organizácie práce? Migráciu. Pre migráciu, pardon a potom aj Korina Karetu, podpredsednička DV na úvod. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za túto možnosť. Táto diskusia, myslím, je dôležitá pre prístup, príspevok EÚ k to podujatie, ktoré je naplánované na október 2013 v sídle v Spojenom kráľovstve. Sú tu ťažké ekonomické časy a preto sa musíme nad istými vecami zamyslie, zamyslieť, napríklad vysoká miera nezamestnanosti, miera nebezpečnosti, hrozené isté komunity. To zvyšuje chudobu a mm, platí to pre celý svet. Takže migrácia nie je iba e, snaha zvýšiť e, úroveň svojho života. Niekedy ide iba o slušné, e, slušný život a e, slušný spôsob obživy. Sú tu demografické výzvy, pretože naše obyvateľstvo starne. Migrácia nie je jedinou odpoveďou, ale určite to musí byť súčasťou spoločného riešenia týka, táto otázka sa týka tak krajín pôvodu, ako aj e, destinácií. Sú tu taktiež otázky presunov finančných prostriedkov. ne všetci sú kvalifikovaní pracovníci, ale migranti môžu predstavovať istú dynamiku, prichádzať s novými nápadmi, aj e, podnikateľskými zámermi, takže EÚ by mala e, pozitívne vidieť úlohu, ktorú môže zohrať migrácia. Ja som rada, že Európska komisia má ten istý postoj k tejto otázke a hlavne e, si cením odvolávku na ženy, deti a, politiky zameraná na boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Chcem zdôrazniť tri body, na ktoré by sme sa mali zamerať hlavne z hľadiska výboru DV. E, treba sa zamyslieť nad e, súčasným svetom. Je tu vzťah medzi globalizáciou a chudobou. Ja myslím, že teda treba myslieť na e, aj legitimitu po roku 2015 a teda rozhodovací postup vo všetkých politických oblastiach tak na severe ako na juhu sa musia e, zameriavať na potreby tých najchudobnejších a netreba e, pritom porušovať e, otázku ľudských práv. Toto všetko treba zohľazniť aj po roku 2015. mali by byť aj rôzne konferencie, čo bude dobrá príležitosť pozrieť sa na výzvy a príležitosti spojené s migráciou a rozvojom. To súvisí aj s presunom obyvateľstva a situáciou na trhoch práce. Ďalšia vec, zlepšovať e, názor na migráciu medzi južnými krajinami sú tu mnohé e, aspekty, ktoré nie sú ešte dobre pochopené, pretože údaje e, z niektorých krajín nie sú spolahlivé. Je tu databáza OSN a tá naznačuje, že takáto migrácia môže predstavovať 47 migrácie, ktorá má pôvod na juhu a preto by sme sa mali pozrieť nad rámec tradičných migračných oblastí uľahčiť napríklad prevod E, finančných prostriedkov medzi južnými krajinami. Tam, kde je to povolené, prevyšuje to e, čiastku presunov medzi e, severom a juhu, s juhom. A ešte politická konzistentnosť v oblasti rozvoja. Tu sa musíme ubezpečiť, že naše rozvojové politiky nebudú podkopávané inými politikami. Podľa Eurostatu EÚ EU v súčasnosti má 32 miliónov migrantov na svojom území, ale tieto migračné tlaky sa zvyšujú na východných a južných hraniciach a preto potrebujeme rešpektovať dôstojne všetkých týchto migrantov, ktorí môžu predstavovať pracovnú silu potrebujeme aj uľahčiť e, admisiu a mobilitu vysoko kvalifikovaných pracovníkov, ak je e, dopyt a taktiež e, zlepšiť uznávanie profes- odborných kvalifikácií získaných mimo EÚ. Dúfam, že sa nám podarí zlepšiť postavenie migrantov aj v spolupráci s Európskou komisiou a všetkými relevantnými medzinárodnými organizáciami. Ďakujem pekne za slovo. Teraz e, zástupca komisie, pán Latzenberg, e, DG Home, generálne riaditeľstvo Home. And, uh, to... Ďakujem za slovo a ďakujem aj za to, že e, spolupredsednička poukázala na viacero významných otázok. Viete, že toto znamenie bolo prijaté pred šiestimi týždňami ešte v máji. Spoločne DG Home a DG Devco pripravili tento materiál a komisár Spíval sa potom prezentoval aj pani komisárka Malmström. Ide tu o dve, dva aspekty v rámci oznámenia. Jednak je to stanovisko EÚ aj členských štátov vo svetle dialogu na vysokej úrovni e, e, New Yorku. Chceme totiž e, v septembri hovoriť jednohlasne, tak povediac. Takže toto je ten prvý jasný zámer a preto aj štruktúra oznámenia je taká ako toto e, časti 2 až 5 budú prediskutované v New Yorku. Potom je tu ešte druhý cieľ oznámenia a ten sa uvádza v časti 6 tam skúmame vlastne ešte situáciu po New Yorku, čiže čo môžeme robiť my sami z hľadiska strednodobého a dlhodobého, ako lepšie zaintegrovať eh, migračné e, ciele komplexnejšie to riešiť, než to riešime teraz. Čo ale v texte nenájdeme, je tretí cieľ, ktorý tiež máme. Je to tzv. skrytý cieľ, a tam ide o to, aby sme ukázali, aké má Európska únia skúsenosti. A môžeme byť hrdí na to, čo sme v Európskej únii dosiahli v danej oblasti. Boli sme spoločne pioniermi, priekopníkmi takéto migračnej politiky. A to je vec, ktorá neinšpiruje len vnútroevropský dialog, ale je to inšpirácia pre krajiny celkovo vo svete. A Európska únia bola medzi prvými, ktorá vytvorila tieto súvislosti a prepojenia medzi migráciou a rozvojom. Práve, že sme veľmi inšpirovaní tou koncepciou, ktorá vznikla práve v tomto parlamente ešte koncom 90. rokov. A v komisii sme sa práve riadili týmto motívom vari 15 rokov. Temer teda a všeobecnejšie povedané, myslíme si, že sa nám spoločne podarilo vytvoriť priestor voľného pohybu, zvaný Schengen. Na to môžeme byť naozaj hrdí a môžeme jednoznačne povedať, že sa máme o čo podeliť, máme svoje skúsenosti a určite to môže slúžiť ako vzor krajinám vo svete aj z hľadiska migrácie a pohybu obyvateľov. Mali sme e, štyri okrúhle stoly. Ten prvý e, sa týkal rozvoja. Ak chcete byť pripravení na 21. storočie, potom mm, rozvoj a migrácia musia byť integrované. Musíme vlastne zvládnuť prílev migrantov. Hlavne e, do tých krajín, kde príjmy sú na nižšej a strednej úrovni. Niekedy sa hovorí aj o tradičných oblastiach, ktoré súvisia s migráciou, napríklad unik e, mozgov a tak ďalej. Je tu ale aj interná mobilita, často to súvisí s rozvojovými krajinami, Takže nehovoríme len o migrácii, ale aj o mobilite, aj o mm, v súvislosti s krátkodobým cestovaním. Ďalej hovoríme o migračných tokoch a aj o klimatických zmenách, ale aj o tom, ako zaintegrovať e, tých e, násilne e, alebo tých osob, ktoré boli prinútené k migrácii, ako tieto osoby zaintegrovať do spoločnosti. Čiže chceme e, vytvoriť aj nové podmienky pre rámec e, po roku 2015. Oblasť e, alebo okruh listov číslo 2 sa týka pašovania osôb a súvislosti, ktoré sa toho týkajú. Máme tu pred sebou rámec, ktorý by sa dal pokladať za dostatočný, ale zároveň vo znamení hovoríme aj o tom, že treba vyvinúť úsilie na implementáciu toho, čo je položené na papier. Treba rešpektovať práva migrantov na úrovni národ celoštátnej, teda národnej i regionálnej. To kľúčové posolstvo nehovorí zámerne o ľudskoprávnych nástrojoch, ale zdôrazňuje sa tu význam potreby rešpektovať práva migrantov a treba im umožniť faktický prístup k uplatňovaniu týchto práv. Okrúhly stôl číslo 3 sa týka partnerstva a spolupráce a o faktickej integrácie migrantov do rozvojovej politiky. No, je to tzv. metóda GAM, už sme o nej predtým hovorili, tejto časti sa hovorí aj o viac alebo o mnohostrannej e, koherentnosti a hovorí sa tu aj o globálnom fóre pre migráciu, o potrebe lepšej koordinácie aktivít v rámci rôznych orgánov a agentúr EÚ a Medzinárodná organizácia pre migráciu je samozrejme e, tou hlavnou vedúcou silou v oblasti e, politík migrácie a osobitný predstaviteľ generálneho tajomníka pán Peter Sutherland zohráva veľmi významnú úlohu v týchto otázkach. Potom je tu ešte okrúhly stôl číslo 4, ktorý hovorí e, o mobilite a o dopade mobility. Vyzývame touto cestou štáty, aby riešili otázky bariér, aby ich odstraňovali, najmä tie bariéry, ktoré nie sú odôvodnené z hľadiska bezpečnosti alebo zbytočne obmedzujú hospodárskú súťaž v regiónoch. Ďalej, s cieľom zabezpečiť náležitú ochranu a aj zabezpečiť e, kvalitné podmienky pre migrantov, sa treba sústrediť aj na pracovnú migráciu alebo migráciu pracovníkov. tu je veľký priestor na posilnenie tohto rámca, tohto nástroja. Uvažovali sme taktiež o práci, ktorú treba zintenzívniť v súvislosti s e, kvalifikačnými predpokladmi, e, s právami na dôchodoch, e, s nárokmi a tak ďalej. To všetko samozrejme na medzinárodnej úrovni. Samozrejme, že v oznámení sa hovorí aj o iných veciach, ale Nebudem zachádzať do detailov a o tom nechám priestor kolegovi, aby, ale teda kolegyni, aby pohovorila. Ďakujem pekne, hovorí tá predseda. Poprosil by som, a to celý deň hovorím, aby sme dbali na čas, ktorý máme k dispozícii. Takže poprosím vás, zohľadnite to, aby nám ostal ešte nejaký čas aj na diskusiu, aby sme mohli dať priestor aj poslancom. Takže teraz DG Devco. Mm, mene tohto generálneho riaditeľstva prehoví Madame Bugan. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ale môžem hovoriť po francúzsky? Našťastie tu sú tlmočníci. Veľmi si ceníme to, že ste zorganizovali túto spoločnú schôdzu s výborom DV. Svedčí to o potrebe mať konzistentné politiky v oblasti rozvoja a migrácie. Oznámenie, o ktorom hovoríme, je skutočne výsledkom oboch generálnych riaditeľstiev DEVCO a HOME a dúfam, že to e, e, odzrkadluje aj diskusiu na pôde Európskeho parlamentu. Ako povedal predrečník, sú tu tradičné prístupy k otázkam rozvoja a migrácie, ale e, nestačí to na to, aby sme zhodnotili celkový dopad migrácie na rozvojové krajiny. Oznámenie sa teda mm, mm, oznámenie navrhuje, aby sme išli e, ešte ďalej, ak chceme skutočne hovoriť o potenciáli a využiť ho v plnej miere aj na uľahčenie rozvoja. Treba mať lepšie zacielené politiky, e, treba sa pozrieť na migráciu medzi južnými krajinami. Doteraz sme sa skôr zameriavali na migráciu z juhu do Európy. Chceme mať teda širší záber a potom e, niečo, čo tu už odznelo, e, e, polovica, zhruba polovica migrantov žije v krajinách s nižšími príjmami a 90 afrických migrantov sa zdržiava v inej africkej krajine. Takže je to aj pozitívny, aj negatívny dopad na tieto rozvojové krajiny, ktoré častokrát sú destináciami migrantov. Žiaľ, chýba nejaký konzistentný rámec na e, dobrú správu e, migrácie a e, ťaženia z migrácie. Ide o migrantov, ale aj o mm, pracujúcich migrantov. A je tu dopad aj na krajiny pôvodu. 20 až 30 všetkých finančných transferov sa koná medzi rozvojovými krajinami a zatiaľ sme sa tejto otázke dostatočne nevenovali. Potom eh, sa možno príliš zdôrazňoval hospodársky dopad eh, migrácie bez toho, aby sa dostatočne hovorilo medzi prepojením medzi eh, s migráciou a sociálnym a environmentálnym rozvojom potom špecifickejšie body e, boli možno trošku zanedbané. Vzťah medzi klimatickými zmenami a migráciou, urbanizáciou a migráciou a e, otázka rozvoja a utečencov. Preto sa v e, šiestej časti oznámenia hovorí o potrebe mať ambicioznejší postoj k otázkam rozvoja a migrácie nehovoriť o tom iba na vysokej úrovni, ale e, treba sa na to zamerať aj v našich e, politikách pre spoluprácu. Mm, to, čo navrhujeme, sa týka tak agendy pre zmenu, Agenda for Change a pre taktiež e, dva referenčné politické rámce ale tieto politické rámce e, sú v očiach komisie doplnkové, e, sú zárukou e, globálneho prístupu k rozvoju a taktiež je to doplnkové pri súčasných prioritách pri týchto dvoch politických rámcoch, ako aj pri tej agende pre rozvoj. Všetci si uvedomujeme, že treba spraviť ešte nemálo, napríklad znížiť e, poplatky za finančné prevody. E, sú tu návrhy a tie sa chcú ubezpečiť, aby sa o migrácii hovorilo v rámci rozvoja a spolupráce. Chceme posilniť našu schopnosť hovoriť o všetkých e, pozitívnych ako aj negatívnych aspektoch a to vplývať e, v ekonomickej, sociálnej a environmentálnej oblasti, pretože e, ide o krajiny e, pôvodu ako aj o destinácie a sú to buď krajiny s nízkym alebo stredným príjmom. Niečo k integrovaniu migračného rozmeru. My sme presvedčení, že je potrebné zahrnúť migráciu alebo ju vidieť ako tak e, výzvu ako aj príležitosť musí to byť e, súčasť našej politiky spolupráce, vždy keď to bude možné, čo neznamená, že chceme, aby migrácia e, bola stredobozom pozornosti, ale mohlo by to tak byť aspoň na regionálnej úrovni. A taktiež by sme chceli, aby naše partnerské krajiny zohľadnili tento, e, túto otázku integrácie do ich vlastných politík. Chceme im v tom pomáhať. A taktiež sa pokúsime o to, aby komisia posilňovala správu e, pri migračných otázkach ešte viac ako doteraz a mohlo by sa to týkať e, akejkoľvek formy migrácie, či už za účelmi práce, alebo aj e, otázok e, riadenia alebo spravovania hraníc. Ešte minútku, ak dovolíte, aj keď vidím, že kladivku už máte v ruke. A uznávame, že uplatňovať tieto ambiciozne záväzky v praxi si vyžiada politickú vôľu, iba heslovite uľahčovanie finančných prevodov, pomáhať e, chudobnejším krajinám, ktoré sú destináciami, aby lepšie zvládali migráciu, aby sme sa podelili o naše skúsenosti, aby sme uľahčili pochopenie týchto fenomenov, taktiež integrácia utečencov do rozvojových programov, hlavne v prípade tých, ktorí sú ako keby v pasci, pretože nechceme mať iba humanitárny postoj, chceme sa skutočne pozrieť na to, ako e, môžu prispievať k rozvoju hostovských e, komunít, ako aj vlastných komunít. A taktiež hovoriť o tom vzťahu medzi klimatickými zmenami a migráciami tak ako to bolo nedávno zverejnené v pracovnom dokumente komisie. Takže skončím tu, pán predseda. Končím. Ďakujem za trpezlivosť. Zdá sa, že trošku e, využijeme e, dlhšie tlmočníkov, ako sa plánovalo. Ďakujem za veľkorysosť. Je dôležité, aby sme to mohli dokončiť ešte pán Hemingway. Nech sa páči. I, I, I, again, I for the... Ešte raz sa ospravedlňujem za ten čas. Tak ďakujeme aj tlmočníkom, že nám ešte dali navyše niekoľko minút. Pokúsim sa ešte zmieniť o niekoľkých bodoch a pokúsim sa dodržať čas. Medzinárodná organizácia s globálnym mandátom, teda IOM. Máme vlastne 150 členov a ako najvyšší orgán OSN v apríli 2012 bolo IOM požiadané, aby vypracoval spoločne s ďalšími orgánmi návrh pre na materiálov pre dialog na vysokej úrovni. Najprv by som chcel uvídať návrh, ktorý vyjadrila Európska komisia vo svojom nedávnom návrhu, kde sa maximalizuje dopad migrácie v súvislosti eh, s pozičným materiálom IOM z februára tohto roku. Migrácia znam, nesie v sebe značný potenciál, ale nie je tam garancia pokroku. Automatická. Migranti môžu byť aj tými, ktorí budú činiteľia pozitívneho vývoja. Úloha a pozícia migrácie v súčasnom vývoji smeruje k tomu, že treba zlepšiť e, riadenie a správu migrácie. Treba sa zamerať aj na demografické aspekty, hospodárskú súčasť, riešenie veľkých rozdielov, rozdielov riešiť humanitárne krízy a tak ďalej. Ja mohol by som vymenovať aj ďalej. Musíme úspešne, úzko spolupracovať e, s globálnou skupinou pre migráciu. Potrebujeme zlepšiť vzájomnú koordináciu a my máme mandát a potrebujeme ho, aby sme ho získali cestou dialogu na vysokej úrovni. Podporujeme aj globálne fórum pre migráciu a rozvoj. Ako viete, e, funguje pod švedským predsedníctvom a my veľmi podporujeme túto činnosť. Dialóg na vysokej úrovni e, aj v tomto roku má priestor pre vytvorenie lepších podmienok e, v oblasti migrácie. Navrhovaný scenár prichádza s kľúčovými prvkami, ktoré by mohli posilniť e, pozitíva pre medzinárodnú migráciu a môže mať pozitívne dopady aj z hľadiska rozvoja Tých 6 bodov, ktorých sa navrhuje, má na za cieľ zlepšiť aj vnímanie medzinárodnej migrácie a myslím, že rovnako dôležité je pozerať sa na spôsob vnímania migrácie aj z toho pozitívneho uhla. Je potrebné zaistiť kvalitné plánovanie, chrániť ľudské práva všetkých migrantov, vrátanie základných ľudských práv, ale aj základných práv e, migrantov, ktorí nemajú povolenie k pobytu. Ďalej je tu potreba riešiť humanitárne krízy. Mali sme príklad, nedávny príklad z Mali, ale aj do istej miery z Líbie. A potrebujeme budovať e, e, a stavať teda na skúsenostiach a v neposlednom rade musíme posilňovať koherentnosť politiky a podporu rozvoja. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Hemingwell. Ďakujeme aj za prezentácie. Frau Keller, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Myslím, že by sme oveľa častejšie mali hovoriť o migrácii a rozvoji a ako sa vzájomne ovplyvňujú. Migrácia medzi e, s južnými krajinami môže mať e, pozitívny dopad nielen pre jednotlivé krajiny ako také, ale aj e, môže byť veľmi, veľmi prospečná pre jednotlivé osoby. Ďalej tu ešte téma, ako riešiť otázky e, utečencov a migrantov na mori. Tam je úloha Frontexu určite dôležitá. Pani Keller, no to bolo krátke. Myslím, že to je všetko. Ak si ale niekto ešte želá niekto vyjadriť sa, tak sa vyjadrite teraz. Ak nie, tak ďakujeme pánovi Rosenbergovi, pani Obog, pani Burgat, pardon. Ďakujeme im za prezentácie v mene komisie a ďakujeme aj pánovi Hemingwayovi a ďakujeme aj pani Kretu, ktorá predstavuje predsedníctvo výboru DV. Ďakujem vám všetkým. Zajtra začneme o 9.00 a touto cestou ďakujem aj tlmočníkom. Dovidenia.